Okay, colleagues, um, thank you very much. Milí kolegovia, ďakujem pekne. Chcela by som len pripomenúť všetkým, uh, aj s novým členom, aj zamestnancom, aby ste vedeli, že pod novom sa začína o 14.30, tak aby ste pripomenuli aj ostatným, že sa nezačína už o tretej, ale o 14.30. Takže dnes po obede vítam, som rada, že môžem privítať Katarínu Sacharievu, ktorá je, je namestničkou ministra z ministerstva zahraničných vecí z Bulharska a prišla k nám, aby hovorila o prístupe bulharského predsedníctva k humanitárnym otázkam. Mali sme cez obed e, stretnutie koordinátorov a hovorili sme o tom širokej téme rozvojovej politiky a môžem vás uistiť, že z našej obednej diskusie máme veľmi dobrý dojem, že bulharské, bulharské predsedníctvo naozaj pristupuje vážne k um, otázke rozvojovej politiky, takže sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli. Viem, že odkedy už som bola predsedajúcou tohto výboru, my sme hovorili, že máme bezprecedentnú vieru kríz vo celom svete. Máme stále viac a viac kríz, humanitárnych kríz. A ja som len pred, asi pred hodinou počula, že kancelárie Save the Children v Afganistane v Kabulu, že bol spáchaný na tieto kancelárie útok a niekoľko členov alebo zamestnancov bolo z, z, z, zabitých. Detaily zatiaľ nemáme požiadam koordinátor, aby sme napísali tejto agentúre Zachránte deti Save the Children, ale vieme, že ako akej zložitej situácii sa ocitajú mnohé humanitárne organizácie. Takže pani ministerka, tešíme sa na to, čo nám poviete. Toto je naozaj veľmi sú to ťažká doba pre humanitárnu pomoc, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, žiaľ, to, čo ste práve povedali, to je pravda. A aj ja vo svojom vystúpení spomeniem ďalšie krízy, ku ktorým došlo od pred od mojich predchodcov, estonského kolegu, estonského predsedníctva, čo sa dnes ráno stalo v Afganistane, v podstate poukazuje na to, že jedna z našich priorít eh, je naďalej ignorovaná teda ochrana humanitárnych organizácií po celom svete a to v dochádza do, do, k útokom na ne, dokonca často je to aj zo strany vládnych e, úradov. Takže, no, bo, takže nezabúdajme, že musíme vždy toto dať na prvé miesto našich diskusí a držať sa princípov a rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva. Začala by som tým, že by som uviedla niekoľko čísel v mojom vystúpení podľa OSN. Z roku 2018 je viac ako 145 miliónov ľudí, ktorí sa ocitajú vo svete v núdzi a 105 miliónov z nich dostáva pomoc v nejakej forme, avšak nie je tu žiadna záruka, že tá pomoc, ktorú dostávajú, je adekvátna a bez ohľadu na to, že neustále sa zvyšujú potreby, alebo že sa stále zvyšuje pomoc, stále chýba asi 25 miliónov amerických dolárov. Dovolte, aby som uviedla ešte príklady z konkrétnych krajín. V Sýrii je celkovo asi 13 miliónov ľudí, 2 milióny z nich nie sú vonkoncom pokrytí žiadnou humanitárnou pomocou. V Jemene sú, je číslo 11 miliónov e, v, v regióne Mianmaru. Tretina detí trpí pod výživou, 60 populácie je v, v Libii, potrebuje je v núdzi potravinovej, v Južnom Súdane sú 2 milióny vnútorne presídlených ľudí, a takéto číslo v Demokratickej republike Kongo je viac ako 4 milióny. A si prestanem už s tými číslami, pretože e, vypršen, ani nebude dosť času na naš, našej diskusii na to všetko. Takže samotné Bulharsko už e, vidí aký vplyv má ten globálny konflikt, keďže stovky tisíc e, ľudí vlastne prešli našu hranicu a Európska únia e, je lídrom v svojej reakcii na humanitárne krízy. Naše zdroje nie sú bez dna, ale musíme naďalej e, pod, zlepšiť našu pomoc v prípade konfliktov a boja s katastrofami. Musíme sa snažiť bojovať s príčinami týchto konfliktov či problémov. Niektoré z tých súčasných konfliktov, konkrétne v Afrike, sa dokonca zhoršili kvôli suchu a aj kvôli tomu, že je stále zvýšená, zťažená na možnosť dostupnosti ornej pôdy a vody. Čiže dá sa povedať, že to sú dôsledky prvého konfliktu, ktoré súvisí s um, klimatickou zmenou. Niektoré z týchto konfliktov sú v takých krajinách ako je Južný Sudan, Čad, Mali a podľa, eh, podľa z, z eh, indexu zraniteľnosti k zmeny klímy je ako 180 miliónov ľudí eh, v ohrození klimatickou zmenou. Takže je potrebné zlepšiť medzinárodný humanitárny systém, zabezpečiť príslušné zdroje, tiež e, zapojiť aj v súkromný sektor a e, vytvoriť nejaký nový, nový rámec dostatočnej odolnosti pri riešení takýchto konfliktov. Prvnež prejdem ďalej, chcela by som naozaj poďakovať sa za vynikajúcu prácu ním predchodcom Malte Estonsku, ktorí pripravili naozaj dobrú platformu pre, e, pre tejto myšlienky vpred. Obe krajiny naozaj e, sa zhostili dobre vízie, pred ktorými sme stáli a naozaj pripravili e, dobre, výsledky v humanitárnej pomoci a v prístupe k tej našej silnej odolnosti prípravou stratégií a politík na stretnutí tohto výboru len pred niekoľkými mesiacmi náš e, estonský kolega, pán minister, spomenul, že panel na vysokej úrovni OSN o financovaní humanitárnej pomoci identifikoval e, chýbajúcu medzeru asi 50 miliard dolárov na globálnu humanitárnu aktivitu. A vtedy sme už svedkami určitého obmedzeného pokroku v Júmene, Južnom Sudane, Severnej a východnej Nigérii, sú, vznikajú nové problémy, vznikajú nové problémy aj v regióne, vrátanie presunu Rohingov, čo predstavuje ďalšiu humanitárnu krízu. Globálna stratégia EÚ vyžaduje spoločnú stratégiu, aby sme túto situáciu zmenili a zabránili ďalším katastrofám. Je potrebné lepšie využívať rozvojové schopnosti, aby sa riešili tie práve príčiny e, konfliktov. Musíme spoločne zvážiť, čo môžeme robiť inak, aby sme zlepšili koherentnosť, e, efektívnosť a účinnosť našich kolektívnych zdrojov. Tento prístup je konzistentný s Európskym koncenzom humanitárnej pomoci, ktorý vyjadruje európsky záväzok pomôcť ľuďom po celom svete. Svetový humanitárny summit v roku 2016 v Istambule bolo svetkom množstva záväzkov od viacerých aktérov a výsledky samitu vytvorili dobrý rámec pre praktické uplatňovanie humanitárnej pomoci, keď zobrali, e, keď vezmeme do úvahy závery rady do samitu a budeme pracovať na práci predchádzajúcich predsedníctiev, bulharské predsedníctvo bude naďalej pokračovať v diskusiách, e, budeme implementovať a budeme sa snažiť implementovať iniciatívy. Takisto budeme venovať osobitnú pozornosť zvýšeniu efektívnosti a reforme internacionálneho systému a aktorov v procese, ktorý nasleduje po samite. Španielsko, Francúzsko, Talánsko a Portugal Portugalsko už začali tú dôležitú rozpravu určitými myšlienkami o systematickejšom prístupe k riešeniu kríz, konkrétne tým zabudnutým krízam. Predsedníctvo využí príležitosť, aby mohlo budovať na týchto myšlienkach a preskúma možnosti, ako zlepšiť to, ako monitorujeme a riadíme naše reakcie na tak e, humanitárne krízy spôsobené človekom, ako aj prírodné katastrofy. My sa dívame aj na možnosti z vytvorenia postupu u členských štátov a komisie, kde sa budú zdieľať informácie o plánovaní a reagovaní na krízy keď e, pochopíme našu spoločnú pozíciu v každej kríze, to by nám malo pomôcť e, lepšie spolupracovať e, so systémom OSN a ostatnými donormi. Takisto by sme chceli podporiť a zdôrazniť súčasné vedenie EÚ o to, aby sa, bola, sa uskutočnila výzva na ochranu pred násilím na báze na báze eh, na báze rodu. Rodové, zabranie rodovému násiliu. Eh, takisto je treba pouvažovať o tom, ako prijať eh, príslušné kroky a tiež ako pomôcť obetiam a ako môžu pomôcť postupy e, ženám, chlapcom, devčatám, aj mužom od násilia tohto druhu. Musíme mať e, politiky, systémy a mechanizmy, ktoré budú znižovať riziko rodového násilia, osobitne riziko násilia páchaného na ženách a dievčatách a zabezpečiť eh, bezpečné a úplné služby pre tie, ktorí sú týmto druhom násilia postihnutí jednou z mnohých, eh, jednou z mnohých dôsledkov súčasnej globálnej humanitárnej situácie je stratená generácia detí, ktorí vyrastajú v, v utečeneckých táboroch, kde nemajú možnosť uplatňovať svoje právo na slušné vzdelávanie. Musíme im nejakým spôsobom dať určitý zmysel, určitý zmysel normality alebo normálneho života, a aby sa, dať im šancu, aby mohli sa z nich stať eh, normálni občania, No preto Bulharsko bude podporovať aj vzdelávanie, kvalitu vzdelávania v humanitárnych eh, zariadeniach. Vzdelávanie je podstatné pre ľudský, sociálny, ekonomický rozvoj a kľúčový prvok pre dosiahnutie eh, trvalého mieru a trvalého udržateľného rozvoja. Potrovinová kríza má závažný dopad na dotknuté populácie, kde sa dostávajú milióny ľudí do rizikovej situácie. Bulharské predsedníctvo bude pracovať naďalej na adekvátnej kolektívnej reakcii, ako zabrániť hladu a podvýžive. Ja som už spomínala aj medzinárodné právo na začiatku, aj v súvislosti s tým, čo sa udialo v Afganistane, ale toto je tiež veľmi dôležitá téma, ku ktorej sa všetci sa jej musíme toho jej venovať. A od posolstvo, ktoré musíme vyslať našim partnerom, že toto je absolútne ne, neakceptovateľné, to je to porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Chcela by som ešte osobitne poďakovať tomuto výboru, pretože Európsky parlament neustále preukazuje tú svoju e, vedúcu úlohu aj v, a v tom, aby sa EU, EU bola naozaj s najväčším serióznym humanitárnym partnerom. Môžete sa spolahnúť na bulharské predsedníctvo že my sa budeme sústrediť na praktické kroky, ktoré budú môcť e, zefektívniť e, humanitárnu e, reakciu. Teším sa na spoluprácu v najbližších mesiacoch a som tu na to, aby som zodpovedala vaše otázky a vypočujem si vaše, vaše názory. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Predsedajúca, ďakujem pekne za tento prehľad. Mám tu niekoľkých kolegov, ktorí žiadajú o slovo. Takže väčšinou dávame slovo predovšetkým pánovi Gererovi, ktorý je spravodajcom, ale teraz je tu pán z, z EPP, ktorý v podstate je v v trialógu a musí sa ponáhľať späť na svoj trialóg, tak necháme nech urobiť svoje vystúpenie. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Dúfam, že to nebude pre vás problém, pán Guerrero. A naozaj veľmi pekne ďakujem za prezentáciu aj za uvedenie priorít bulharského predsedníctva. Som rád, že humanitárne priority obsahujú zároveň aj tú krízu dostatočnej tej odolnosti Myslím si, že je podstatné, aby krajiny aj mali možnosť samé vyriešiť svoje krízy bez, bez toho, aby boli závislé e, na zahraničnej pomoci. Čiže to budovanie tej ich vlastnej odolnosti, to je to podstatné pre budúcnosť. A potom je tu otázka, e, tak aby sa vo vašich prioritách e, ako uznala ten, tá, tá priorita humanitárneho charakteru aby dôležité je, aby sa naozaj zabránilo aj v tomu, aby sa neduplikovali činnosti rôznych aktérov v, oblasti, v humanitárnej oblasti, aby nerobili teda to isté viaceré subjekty. Potom ďalšia pripomienka je k, k, my tiež hovoríme o kríze alebo v reputácii EÚ, aby sme teda nezabúdali na ľudí, ktorí sú v núdzi. A v tomto kontexte sa chcem opýtať, že či bulharské predsedníctvo má nejakú konkrétnu krajinu alebo konkrétny región, o ktorým by, chcelo, ktorým by sa chcelo viac venovať. Predsedajúca pán Riky Generero. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše vystúpenie, nielen za vaše vystúpenie, ale aj za predstavenie eh, programu bulharského predsedníctva. Nazdávam sa, že to je veľmi komplexný program, veľmi široký program. Dovolte mi povedať vám, že moment, v ktorom eh, nejaká krajina prvýkrát organizuje predsedníctvo v, Európskej, v Rade Európskej únie, je moment veľmi taký špecifický, taký euforický pre danú krajinu a pravdepodobne to je také veľmi energizujúce, že máte šancu presadiť agendu alebo témy, e, ktoré sú pre vás dôležité. E, tie krajiny, ktoré už majú predsedníctvo x krát, to berú možno trochu menej vášnivo. Ja som bol zodpovedným na ministerstve školstva, keď u nás bola prvé predsedníctvo v rade, to už je samozrejme pomerne dávno, ako sa si viete predstaviť. A veľmi dobre si pamätám tento optimistický moment, tú optimistickú atmosféru, no a tiež by kiež by tento optimizmus trval najbližších 6 mesiacov, aby nám to umožnilo napredovať v tejto téme. E, v úvode som hovoril o humanitárnej situácii, ktorá je vo svete a myslím si, že je naozaj veľmi dôležité a v tomto výbore to aj veľmi dobre vieme, a síce, že za hranicami parlamentu sa zdá, keby sme nevedeli dostatočne dobre to, že globálna humanitárna kríza e, tu nemôžeme redukovať len na situáciu v Sýrii tu nemôžeme redukovať len na dopad e, Európskej únie na situáciu v Syrii, ale napríklad e, DRC alebo napríklad e, Africký roh, konkrétne lokality v Ázii, konkrétne lokality v Južnej Amerike, sú stále miesta na svete, kde sú milióny, milióny ľudí, ktorí bojujú o život. Pretože im chýba to najdôležitejšie, čo potrebuje, to sú vrát, a častokrát aj základné potraviny na prežitie. Takže táto časť vystúpenia, ktorá hovorí o tých zabudnutých krízach, to je niečo, čo naozaj stojí za to a čo by si malo zaslúžiť pozornosť všetkých počas tohto obdobia. Je dôležité, aby sme si dobre uvedomili, že tieto krízy, ktoré nemajú bezprostredný a priamy dopad na život a fungovanie členských štátov EÚ, e, tak e, to neznamená, že prestávajú byť krízami a neznamená to, že nie sú to aj humanitárne krízy prvej dôležitosti. Rád by som signalizoval, že v tomto momente Európsky parlament a komisia, pre, teda výbor pre rozvoj momentálne prehodnocuje to, ako fungujú jednotlivé nástroje e, medzinárodnej rozvojovej a e, humanitárnej politiky. Počas najbližších týždňov budeme mať také hodnotenie, ku ktorému bude dochádzať, kde spolupracujeme s Európskou komisiou aj s DG ECHO a budeme diskutovať o tom, akým spôsobom funguje táto humanitárna pomoc, akým spôsobom ehm, sa v praxi darí dosahovať tie ciele, ktoré máme. Ehm, samozrejme, je to spolupráca nie len parlamentu, ale je dobré, aby bulharské predsedníctvo využilo toto hodnotenie humanitárnej politiky na strane nášho výboru, aby ehm, mohli dať impuls na zmenenie tých vecí, ktoré povedzme nefungujú dostatočne dobre. Vy ste naznačili, že jeden z tých cieľov, ktoré opakujú jednotlivé predsedníctva, ku ktorému sa vracajú, a keď vystupujú tu v parlamente, je to, že sa snažia e, do praxe uviesť niektoré záväzky, ktoré boli e, prijaté v roku 2006 na istambulskom e, samite. My sme na tomto humanitárnom samite mali mali svoju delegáciu, ja som bol jej súčasťou a naozaj tam bolo urobených veľa, veľa rôznych záväzkov, tak na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni členských štátov. Bolo sa to, hovorilo sa tomu, že Grand Bargain, tá veľká dohoda, a to možno nie je možno úplne tá najvhodnejšia, najvhodnejší názov, možno by to nemohlo byť ako bargain, ako, ako keby veľká zľava alebo dohoda alebo niečo. Skôr taký nejaký vhodnejší názov v angličtine, ktorý by účinnejšie e, pomenoval ten záväzok, ktoré tam jednotlivé krajiny prijali. Ale v každom prípade tu to je, tu sú tie kompromisy a my teraz čakáme, že Európska komisia um, prinesie e, toho viac. A v tomto smere je naozaj dôležité uvedomiť si, že máme záväzky, ktoré musíme ešte stále splňať a toto hodnotenie, ktoré momentálne prebieha, musí prebehnúť aj na úrovni členských štátov a určite si to bude vyžadovať aj nejakú diskusiu na úrovni rady ministrov. Čo sa týka budúcnosti, my e, v našom výbore, a to som pochopila z vašho vystúpenia, my vo výbore máme osobitný záujem o to, aby mechanizmus, ktorý slúži pre humanitárnu pomoc, aby tento mechanizmus bol naďalej takým unikátnym a jednotným nástrojom v rámci mechanizmov únie. Mal by to byť mechanizmus, ktorý sa opiera o základné princípy humanitárnej pomoci a humanitárneho práva. Vy ste tu aj hovorili e, o tejto téme pred niekoľkými mesiacmi vo svojom vystúpení a práve preto e, si myslím, že táto téma nie je rozhodne ohrozená, najmä keď hovoríme o tom návrhu, ktorý predkladá komisia počas maja ale v každom prípade um, si to vyžaduje účinnejšie zapojenie komisie, pretože to všetko, čo komisia má predstaviť, eh, oni to predstavia v máji, eh, tak eh, tam sa nám už pomaly aj končí vaše predsedníctvo, ale bolo by naozaj vhodné, keby naďalej prebiehal nejaký kontakt medzi predsedníctvom a komisiou, aby sme dostali nejaké informácie a aby sme využili naplno túto ponuku revízie humanitárnej a rozvojovej politiky čo sa týka vzdelávania rodových otázok a e, otázky e, rozvojovej politiky a vzájomného prepojenia vzdelávania rodovej politiky, o tom sme hovorili už viackrát na úrovni tohoto výboru. Ale rád by som hovoril o jednom konkrétnom bode. E, našou hlavným poslaním je zabezpečiť vzdelávanie detí, ktoré sú za hranicami únie v núdzových situáciách, napríklad v utečeneckých táboroch, alebo napríklad ehm, sa nachádzajú rozptýlení v krajinách ako Jordánsko, Libanon, Turecko. A to sú krajiny, ktoré príjmajú milióny takýchto detí. Teraz máme ale jeden problém, ktorý rozhodne nemôžeme ignorovať. Ehm, a súvisí to s mechanizmami humanitárnej pomoci, ktorý by som chcel počerknúť. A síce deti utečencov v rámci Európskej únie, ktoré ešte nemajú štatút utečenca, tak tie majú obrovské ťažkosti získať prístup k vzdelávaniu, respektíve byť zaradený do systému vzdelávania v členských štátoch. Je mnoho členských štátov, ktoré e, pre deti, ktoré nemajú štatút utečenca, nemajú režim vzdelávania. E, sú krajiny, ktoré majú vlastne povinnosť radiť dieťa do troch mesiacov e, od príchodu do danej krajiny, do systému vzdelávania ale pamätám si, že pri niektorej diskusii sme narazili na to, že v mnohých krajinách tieto fakty nie sú, alebo to, teda takéto právo nie je zakotvené legislatívne čiže nemajú povinnosť takéto deti zaradiť do školskej dochádzky, ako nahle, alebo kým nemajú štatút utečenca. Takže je dôležité, aby sme im pomohli, aby sme im ponúkli možno nejakú doplnkovú pomoc, napríklad keď nepoznajú jazyk, alebo aby dobehli tú stratu vo vzdelávaní, tie roky, ktoré vymeškali, alebo mesiace, ktoré vymeškali vo vzdelávaní, lebo už môžu byť na úteku, alebo teda na, na ceste pomerne dlho, takže na to by sme mali tiež myslieť. Rád by som to uzavrel, lebo nechcem si uzurpovať všetok rečnícky čas ale e, jedna z tých tém, ktoré by mali zaznieť počas najbližších týždňov a mesiacov, je otázka e, druhej konferencie k Sýrii. Je to tá konferencia, ktorú organizuje pani Mogherini. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste ako predsedníctvo rady um, trošku vyvinuli tlak na členské štáty, aby sa aktívne zapojili na tejto konferencii a dovolte mi to uzavrieť tým, že budem hovoriť o poslednej časti vášho vystúpenia. E, vy ste odkazovali na nutnosť chrániť humanitárnych aktérov, teda poskytovateľov humanitárnej pomoci priamo v teréne. Opäť by som spomenul útok na Save the Children, a to bol útok, ktorý sa uskutočnil vlastne len teraz. A je to bez pochyby téma, ktorá sa E, ktorá sa opakuje mnohokrát pri rôznych konfliktoch, bombardovanie škôl, nemocníc. E, to je niečo, čo si naozaj vyžaduje veľmi odhodlanú, jednoznačnú a e, nespochybniteľnú politickú reakciu zo strany vrcholných inštitúcií Európskej únie a to by možno mohlo aj viac upriamiť pozornosť na našu obranu tých ľudí, ktorí riskujú svoj vlastný život pri ochrane životov druhých. Ďakujem pekne, Enrique. Maria Rojbok, nech sa páči. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Aj za vašu prezentáciu ďakujem. Čo sa týka humanitárnej pomoci, rada by som sa vyjadrila aj k niečomu širšiemu. Vo svojom pracovnom programe predsedníctva máte aj aspekty, ktoré sa týkajú rozvojovej politiky. A ja by som sa rada opýtala aj na otázky dostatočných dodávok potravín a tiež e, ďalšie aspekty, ktoré sa týkajú humanitárnej pomoci úzko. V podstate ide o potravinovú situáciu vo svete. Chcem sa opýtať e, k otázke dostatočných dodávok potravín. Každé dva roky sa vypracuje, vypracuje správa na túto tému na úrovni komisie a v tejto správe sa vždy uvádza prehľad o aktuálnom stave vecí a tam sa analýzuje, či Európska únia a členské štáty plnia svoje záväzky, alebo či sú nejaké nedostatky, ak áno, tak kde presne. Chcem sa opýtať, či je naplánovaná táto správa aj na tento rok v lete. Bola by totiž na rade podľa pravidiel a tiež aj podľa požiadavek rady by sa mala vypracovať, pretože ak sa komisia bude tým zaoberať, dúfam, že sa tam nebudú uvádzať len záväzky, ktoré sa týkajú potravinovej bezpečnosti, e, dostatočných dodávok potravín, ale že tam budú aj nové záväzky, ktoré sú e, v rámci nového konsenzu uvedené. Na tomto by naozaj e, mi veľmi záležalo, aby sa vyhovelo požiadavkám rady, tam, kde sa hovorí o nových záväzkoch. A druhá otázka, aj toto v podstate je e, stanovené v konsenze. Členské štáty Európska únia sa spolu dohodli, že udržateľné polnospodárstvo, najmä agrárna ekológia sa má podporovať. To by bolo naozaj veľmi potešiteľné, ak by rada vo svojich záveroch konkrétne sa vyjadrila k novým záväzkom, najmä vzhľadom na Medzinárodné sympózium o agrárnej ekológii. Teraz v apríli totiž sa chystá zverejniť tento dokument. Predpokladám, že pre Európsku úniu e, to bude znamenať, že sa zúčastní tohto procesu a práve na tomto sympóziu, vzhľadom na to, že existuje konsenzus Domnievam sa, že by bola vhodná chvíľa agrárnu ekológiu podporiť, oživiť ju, scaling up, e, takéto heslo si zvolila aj organizácia, preto by bolo vhodné, keby rada podporila túto iniciatívu. Týmto by sme totiž zaistili, aby minimálne pri krízach, núdzových situáciách prípade, že ide o rôzne eh, meteorologické fenomény, suchá a rôzne iné prírodné úkazy, eh, že by sme mohli o mnoho lepšie pripraviť našich ľudí, aby dokázali týmto situáciám čeliť. Videli sme napríklad v Haiti. Tie regióny, ktoré boli odolnejšie, boli na to viac pripravené, tak sa dokázali o mnoho rýchlejšie spamätať z tejto krizovej situácie než ostatné. Aj na toto treba pamätať, keď jedného dňa budeme musieť nahrádzať humanitárnu pomoc. Um, ďakujem veľmi pekne. Pani Dornano, ďakujem, pani predsedníčka. Pani ministerka, najskôr by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste nám e, prišli predstaviť pre priority bulharského predsedníctva. E, čo sa týka humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje Európska únia vo svete. Ak dovolíte, chcela by som upozorniť e, na jednu vec, ktorá je podľa mňa dôležitá. Myslím si, že humanitárne kroky by sa mali orientovať na konkrétne kroky Bulharsko sa vyjadrilo, že chce pomáhať prezidleným ľuďom vo svete, e, utečencom, migrantom z rizikových regiónov alebo z regiónov, ktoré sú vo vojne. Ja osobne som e, navštívila Kurdistan, Irak, e, stretla som sa s týmito ľuďmi, ktorí sú presídlení, tiež som vycestovala do Afriky a to viackrát. Vždy ide o tie isté potreby, ktoré sa žiada, aby mohli žiť v miery vo svojej krajine pôvodu, aby e, tam mohli žiť uvoľnenie, aby sa mohli rozvíjať spolu so svojimi rodinami. Príjmanie utečencov e, v výške stovák tisícov e, sa možno vníma ako efektívne riešenie. Dlhodobo humanitárna pomoc v týchto regiónoch sveta je nevyhnutná. Je našou úlohou, aby pokračovala v čo najoptimálnejších podmienkach. Neustála výzva aby sa rúcali európske hranice a aby sme nechali prísť e, e, všetkých týchto ľudí, e, ktorí sem prichádzajú na územie, ktorým je úplne cudzie, bez nejakých výhľadok do budúcnosti, je proti základným zásadám humanitárnej pomoci na medzinárodnej úrovni. Preto sa chcem opýtať, chce bulharské predsedníctvo dbať, aby zahraničná politika EÚ sa sústredila na jediný cieľ podporovať mier a stabilitu vo svete, čo je základná podmienka pre efektívnosť humanitárnej politiky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže bolo tu eh, kolo vystúpení od skupín. Teraz nám pani ministerke priestor, aby odpovedal na prvé štyri otázky a potom prejdeme do ďalšieho kola. Um, tak aby pani ministerka mohla vždy odpovedať na nejakú skupinu otázok a potom opäť si dáme nejakú skupinu otázok a ona odpovie. Ešte traja ďalší kolegovia sa hlásia potom, takže pani ministerka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi pokračovať v mojom krásnom bulharskom jazyku. Uh, uh, uh, Takže budeme hovoriť o, o, o teda bulharčine, aby sme podporili jazykovú diverzitu, ktorá je tak krásna na Európskej únii. Takže dovolte mi poďakovať vám ešte raz za vašu pozornosť a dovolte mi poďakovať aj za tie otázky, ktoré tu zazneli. A ja som veľmi rada, že podporujete eh, moju víziu a môj program, najmä čo sa týka humanitárnej pomoci. Eh, čo sa týka toho ďalšieho prepojenia toho nexusu na ďalšie rozvojové programy alebo na iné politiky našej externej a vonkajšej činnosti, tak dovolte mi eh, reagovať na to poradie otázok, alebo budem odpovedať v takom poradie, v akom boli otázky prednesené. Áno, v našom programe a v programe Európskej komisie aj v mnohých iných oblastiach, ktoré, ktoré boli prijaté, napríklad je to globálna stratégia Európskej únie, tak jedna z tých hlavných víziev, na ktoré narážame a s ktorým sa musíme vysporiadať, je povinnosť pracovať tak, aby sme propagovali alebo podporovali odolnosť týchto krajín voči krízam tí, ktorí sú odolní voči krízam, ktorí majú schopnosť vysporiadať sa s krízami, e, sú následne vlastne krajiny, ktoré už nemusíme v takej miere pomáhať, alebo naopak oni môžu sami poskytovať pomoc. Predsedníctvo je presvedčené, že na to treba vyčleniť špecifické prostriedky. A to nie len prostredníctvom priamej humanitárnej pomoci, ale aj e, prostredníctvom vzdelávania, školenia a budovania inštitúcií v týchto krajinách, a zároveň je nevyhnutné budovať takúto ekonomickú odolnosť. Ale nielen ekonomickú, ale zároveň aj budovať takú odolnosť v schopnosti reagovať na nečakané situácie. Minimálne to je vlastne tá, ten náš cieľ, ktorý máme vytýčené tak aby sa daná krajina dokázala sama postarať o svojich občanov alebo poskytnúť im adekvátnu pomoc. Čo sa týka prepojenia medzi rozvojovou a humanitárnou pomocou, to je samozrejme veľmi zásadná téma, pomerne rozšírená, ktorá e, musí viesť k oveľa účinnejšiemu využívaniu prostriedkov, ktoré máme, ale zároveň bude prispievať alebo mala by prispievať k väčšej odolnosti týchto krajín. To ma privádza následne aj k tej otázke e, pani Durano Je to práve, sú to práve rozvojové programy, ktoré by mali slúžiť na to, aby e, zabránili takýmto problémom, aby vytvárali perspektívy, aby vytvárali nejaký systém zabezpečenia v týchto krajinách, alebo v tých krajinách, ktoré sú zdrojom migrácie, ale nielen zdrojom, ale ktoré sú povedzme aj tranzitnými krajinami pre migrantov. E, na Rade ministrov pre e, zahraničné veci rovnako ako aj na iných fórach. Keď hovoríme o týchto výzvach, keď hovoríme o bezpečnostných hrozbách pre svet a pre Európu, tak jeden z tých záverov, ku ktorým dospievame, je ten, že mm, práve vlastne migračná politika je reakciou na nestabilitu a bezpečnostné hrozby musíme si uvedomiť, že stále väčší počet regiónov vo svete je týmto postihnutých. Akým spôsobom sa ale vysporiadame e, s týmto problémom, ako dokážeme riešiť tento problém už priamo pri zdroji. To súvisí e, s rozvojov, rozvojovým vzdelávaním v prvom rade. Ehm, ďalej je to vytváranie alebo budovanie fungujúcich inštitúcií, zvyšovanie bezpečnostného povedomia alebo takej bezpečnosti v týchto krajinách. To môže možno znieť ako trochu kliše, ale pravda je taká, že toto je spôsob, ako sa zaviazať, alebo ako aj zaviazať európske podniky, aby tam investovali. Ehm, respektíve e, európske firmy nebudú ochotné investovať do krajín, kde neexistuje právny štát alebo kde neexistuje nejaké základné bezpečnostné prostredie. E, no a ďalej, čo sa týka prepojenia medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou alebo rozvojovými programami, e, tak ďalšia priorita, ktorú by som rada počerkla a zaznela už počas obeda, ktorý sme mali, bola otázka osy medzi humanitárnou pomocou a rozvojovými programami. Nadvedzuje to aj na otázku pána Karera Salom. Chcem vám poďakovať za vaše angažovanie. Veľa som už o vás počula. Viem, aký ste veľmi aktívni v týchto oblastiach. Naozaj sa z vašich skúseností môžeme mnoho naučiť a preto vám chcem poďakovať za, ten, za, za tie slova, ktoré ste povedali a vaše myšlienky a inšpirácie budú určite veľmi užitočné. Pomôžu doplniť to, čo sme si aj vytýčili ako priority v rámci nášho predsedníctva. A spomenuli ste alebo otvorili ste hneď niekoľko tém. A dovolte mi spomenúť otázku e, financií, pretože bez ohľadu na to, aké skvelé nápady máme, tak pri e, nedostatku adekvátneho financovania 25 miliard dolárov je tá medzera v rozpočte, alebo ten, ten schodok, ktorý nám chýba, ako som hovorila skôr, a to je teda pomerne zásadná e, rezerva, tak e, pokiaľ nenaplníme e, ten náš cieľ, tak nemôžeme hovoriť o svete, v ktorom nebudú vojny a bude vládnuť miera, nebudú dlhy. Ku koncu nášho predsedníctva sa bude uskutočňovať neformálna rada o rozvoje pomoci, E, následne e, tam by sme radi otvorili aj myšlienky komisie ohľadom finančných nástrojov, e, ktoré mali byť priamo spojené s humanitárnou pomocou a rozvojom. Môžem vás uistiť, že predsedníctvo bude určite brať do úvahy všetky názory alebo všetky postoje k tejto téme. Našim, našou hlavnou úlohou bude čo najviac napomôcť tomu, aby sa tieto nástroje zmobilizovali, aby sa dokázali e, presadiť, nasadiť v praxi a zabezpečiť to, že ich implementácie bude e, cenovo mnoho účinnejšia alebo teda nákladovo mnoho účinnejšie, tak aby mali čo najväčšie alebo najúčinnejšie využitie prostriedkov. O tejto debate vás samozrejme budeme informovať potom, ako dostaneme do rúk dokument od komisie. Som aj veľmi rada, že otázka vzdelávania tu zaznela, e, že sa navyšujú prostriedky na vzdelávanie aj vďaka vašej pomoci o 48%. 48% je naozaj veľmi dobré číslo. E, treba povedať, že medzery alebo nedostatky vo vzdelávaní sú aj jedným z tých hnacích mechanizmov migrácie. A tým nemyslím len deti v táboroch, utečeneckých táboroch alebo násilne presídlené rodiny či komunity. To platí pre všetky krajiny. Čo sa týka agroekológie a zároveň správy o naplňaní európskych cieľov, to správa, ktorú očakávame toto leto, Som presvedčená, že je veľmi dôležité nielen čítať tieto správy, ale aj sa snažiť poučiť z toho, čo sa v nich nachádza, pretože je naozaj dôležité, aby sme sa poučili z tých nedostatkov, ktoré máme. A treba povedať, že aj tie najdemokratickejšie krajiny alebo aj tie najlepší donory humanitárnej pomoci, ak oni zlyhajú v naplňaní tých záväzkov, ktoré si osvojili, no tak e, v takom prípade nemôžu fungovať. V takom prípade sú odsudené na zlyhanie. Takže e, preto je naozaj dôležité nielen čítať správy komisie, ale zároveň je dôležité si ich aj tak osvojiť a naozaj sa dostať k jadru problému. Čo sa týka životného prostredia a polnospodárstva, to je téma, ktorá je mi blízka. Našťastie sme krajina, ktorá nepotrebuje žiadnu rozvojovú pomoc, sme už donorskou krajinou, ale tie oblasti, e, teda naša, naš, naš rozsah polnohospodárskej výroby sa, sa zvýšil, zvýšil a neustále sa aj zväčšuje pomer ornej pôdy, čo je veľmi pozitívna vec, ale vidíme, že globálne takýto vývoj nie je a vedie to k nedostatku výživy, nedostatku potravín a hlavným problémom je, alebo sa stáva aj e, nedostatok pitnej vody nedostatok ornej pôdu, ktorá by dokázala nakrmiť rastúcu globálnu populáciu. Neviem, či som odpovedal na všetky otázky. Ak som niečo opomenula, tak ma prosím ospravedlňte. Rada odpoviem potom neskôr, ak by niečo bolo, alebo vám pošlem písomné odpovede, keď treba. Uh, Nikto sa nehlási, že nedostal dostatočnú odpoveď na svoju otázku. <coughs> Takže prejdeme k ďalším prihláseným rečníkom, k trom. Začneme pani Záborskou. Nech sa páči, pani Záborská za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, Linda. Pani ministerka, v prvom rade gratulujem k prvému bulharskému predsedníctvu a zároveň príjmite moje ospravedlnenie, že som nemohla byť na vašej prezentácii Um, uh, mám, otázku, ktorá je na celkom konkrétnu humanitárnu pomoc. V minulom roku uh, sme sledovali oslobodzovanie viacerých oblastí Sýrie a Iraku od uh, Daešu. V centre pozornosti boli hlavne mestá aleppo v Sýrii a Mosul a Ninivská planina v Iraku Situácia v týchto oblastiach po obsadení Daešom a po bojoch, ktoré sa tam odohrali, e, je katastrofálna a môžeme hovoriť o humanitárnej kríze v tejto oblasti alebo v týchto oblastiach. Sú zničené domy, infraštruktúra, nie je prístup k vode, elektrickej energii, e, nefunguje tam školstvo, zdravotníctvo a dôležité je to, že obyvateľstvo, ktoré bývalo v týchto oblastiach, sa chce do týchto oblastí vrátiť. V Európskej únii sa konajú viaceré zbierky, ktoré organizujú mimovládne a charitatívne organizácie na obnovu týchto oblastí. A moja otázka je, či počítate, či bulharské predsedníctvo počíta s iniciatívou, finančnej, pomoci týmto oblastiam, aby sa skutočne ľudia, ktorí tam bývali, mohli čo najskôr vrátiť e, do svojich e, miest. Ďakujem pekne. Yes, also... Ďakujeme pekne. Ja by som ešte dodala, ak dovolíte, Idlib pri hranici s Tureckom e, je podobná situácia. Mnohí ľudia odišli z týchto miest a rebeli sa presunuli do týchto regiónov. My vieme, že utečenci teraz začínajú um, utekať z tejto časti Sýrie, teda a je tu sa črtá ďalšia humanitárna kríza. Je vždy lepšie byť pripravený, než potom uh, ostať vystavený kríze na poslednú chvíľu. Norbert Neuser za socialistov teraz. Ďakujem. Ďakujem za to, že nám dávate možnosť vo výbore pre rozvoj prediskutovať si vaše priority. Ja by som rád prednesol niekoľko poznámok, ak dovolíte, k humanitárnej pomoci. Myslím, že kolega Enrique to už vystihol, on ako expert na túto oblasť. Vy ste však jasne uviedli, že je čoraz väčšia medzera vo financovaní humanitárnych kríz A to na podstate toho, že americká vláda v mnohých oblastiach eh, sprístupňuje, dáva k dispozícii menej peňazí, menej sa chce angažovať aktívne a zároveň sme vystavení eh, veľkým výzvam na úrovni všetkých krajín na to, aby sa zvýšili výdavky na obranu na 2 HDP. Súhlasíte s touto obavou? Podľa mňa je istý rozpor v tom, že na jednej strane taká bohatá krajina ako USA sa čoraz viac sťahuje z humanitárnej pomoci. Teraz máme ďalší príklad Palestínu a na druhej strane neustále zvyšujú e, rozpočet na obranu. Ďalej, čo sa týka školstva, myslím, že tu ste zaujali správny prístup, aby sme sa sústredovali najmä na to, že v utečeneckých táboroch je nepripustné, aby vznikla stratená generácia mladých a detí, pretože nemajú možnosť chodiť do školy. Vzdelávanie je veľmi dôležité, najmä aj preto, že ľudia, ktorí takto utiekli, nemajú žiadne výhľadky do budúcna pre svoje deti, aby sa um, uberali ďalej na cestu. Tiež by som sa vás rád opýtal na plnenie mileniových e, cieľov udržateľného rozvoja. Myslím, že to sa netýka len EÚ a komisie, týka sa to aj konkrétne členských štátov. Teraz je na nich, aby sa relatívne rýchlo posunuli do fázy implementácie týchto cieľov a aby si stanovili konkrétne ciele na úrovni všetkých krajín jednotlivo. E, počas vášho predsedníctva sa budú viesť ďalšie rokovania dohody z Kotonu, e, na obdobie po roku 2020. Teší ma, že spoločné parlamentné zhromaždenie medzi krajinami AKT a Európskej únie prebehne v Bulharsku. Mnoho rokov sme boli svedkami toho, že členské štáty sa tomu stávali chrbtom, eh, chceli to radšej organizovať vždy v Bruseli. Je dôležité, aby členské štáty sa zapájali do tohto úsilia aktívne. E, naposledy sa toho ujala Malta a vy teraz pokračujete v tejto niekdejšej tradícii za to srdečná vďaka. Ešte jedna poznámka, možno na záver k e, migračnej politike. Bulharsko je dosť výrazne zasiahnuté tým, že má dosť rozsiahlú vonkašiu hranicu EU a ak mám správne informácie, sú nedostatky v solidarite čo sa týka kontroly e, vonkajšej hranice v Bulharsku, možno sa ten tlak ešte e, zvýši vzhľadom na aktuálnu situáciu na hranici medzi Sýriou a Tureckom. Myslím, že Európska únia a členské štáty by mali viac prijaviť solidaritu s Bulharskom. To, že v Bulharsku máte veľké srdce, pre prenasledovaných ľudí e, by som rád približil na jednom príklade, o ktorom sa len, som sa len nedávno dozvedel. Vaša krajina pred 75 rokmi v marci 1943 vo veľmi ťažkých podmienkách dokázala zaistiť, aby Židia z vašej krajiny neboli deportovaní. Myslím, že práve teraz, e, keď si pripomíname e, dnes vlastne pamätku holokaustu tu v parlamente, je dôležité upozorniť, že aj v súčasnosti e, musíme poskytovať podporu a pomoc pre nasledovaným ľuďom. A v tejto tradícii e, vnímam aj záväzky e, v kontexte aktuálnej utečeneckej situácie. A verím, že sa budete angažovať aj v tomto aktívne. Ďakujeme pekne. Cecil Kienge, aj tá je zo skupiny SAD. Ďakujem veľmi pekne, Linda. Rovnako chcem poďakovať aj vám, pani ministerka. Ja som na začiatok osoba, ktorá chce veľmi poďakovať za všetku iniciatívu organizácie Save the Children. Sú to ale bohužiaľ ľudia, ktorí boli napadnutí priamo v tom teréne, priamo v prvej línii, kde bojujú za záchranu detí. A bolo to v zóne, kde pomáhajú deťom. A a poskytujú im tú bezprostrednú podporu. Takže chcem vyjadriť svoju solidaritu tým, ktorí zahynuli pri útoku v Afganistane. Ale sú to častokrát naši dobrovoľníci, sú to častokrát naši kolegovia a spolupracovníci, ktorí sú celé všade vo svete vystavení neistote, ohrozeniu, nemajú nejakú základnú ochranu a rada by som chcela vedieť, či e, z tohto bodu, alebo teda berú z navedomie, v akých e, podmienkach pracujú e, nemyslím len Save the Children v Afganistane, Tým som, tých som uviedla ako úvod, ale ten list by bol veľmi, ten zoznam bol veľmi dlhý, keby som hovorila o všetkých. A oni si vyžadujú podporu, oni si vyžadujú nejaký, eh, nejakú v spruhu, lebo to sú ľudia, ktorí sa sú ochotní riskovať svoj život pri pomoci iným. Sú to e, starí, e, častokrát sú to ale okrem týchto dobrovoľníkov ľudia, e, ktorí potom následne nemajú tú podporu. Keď e, odchádzajú dobrovoľníci alebo nemôžu realizovať svoju podporu, tak sú to najmä staršie občania, deti, ženy, ktorí sú ohrozené, lebo im nemá kto pomôcť. Takže treba si uvedomiť, aké nevyhnutné je podporovať alebo prepájať humanitárnu pomoc a rozvojovú pomoc a bezpečnosť, lebo musí musíme chápať tento nexus v jeho celej komplexnosti na tú pomoc rozdeľovať na krátkodostrednú a dlhodobú. Samozrejme, treba budovať rezilienciu, odolnosť, kultúrnu, náboženskú, klimatickú a sociálnu. To sú všetky tie sektory, do ktorých musíme výraznejšie investovať. Každý jeden z týchto sektorov je otvorenou kapitulou a v tomto smere je naozaj veľmi dôležité si to priznať, lebo už samotná začiatok alebo samotný začiatok rozvojovej politiky um, musí vychádzať z celej šírky tohoto nexu my e, sa naozaj nachádzame v situácii, e, kde môžeme pomáhať komplexne a v celej šírke, ale miesto toho vlastne izolujeme tú našu pomoc a nebudujeme tú rezilienciu v týchto krajinách. Musíme hľadať spôsob, ako krajinám, ktoré sa z krízy dostali, aby sme im pomohli sa už znova v tej istej pasti neocitnúť, ale e, nerobíme tak a to je práve veľká škoda a veľké mrhanie prostriedkov. Pozerajme napríklad na situáciu v Jemene, v Somálsku, v Demokratickej republike Kongo. To sú krajiny, krajiny, kde naozaj dochádza k hladomoru, kde dochádza k katastrofálnym humanitárnym podmienkam. Niečo, čo sme verili, že už sa nikdy nebude opakovať, niečo, čo bude minulosťou. A to sú práve tie krajiny, kde tieto krízy eh, postupne naberajú na intenzite a to, čo my nazývame tie vojny nízkej intenzity, a máme takýto eufemizmus, ktorý používame, sú stále vojny, kde zomierajú ľudia. A to sú krízy e, aj v krajinách, kde dochádza k takým dlhodobým a chronickým krízmam, krízam. Aj v týchto krajinách treba podporovať obete. E, možno vytvoriť nejaký špecifický fond, ktorý bude pomáhať obetiam. Sú to ľudia, ktorí prišli o domy, sú to ľudia, ktorí sa už nemôžu vrátiť do svojich pôvodných obydlí. A ešte posledný bod, e, ktorý sa týka humanitárnej pomoci, ktorá bola prvýkrát použitá v rámci celoeurópskeho projektu Ide o e, podporu, ktorá smerovala do Idomeny pri e, čelení kríze na balkánskej trase, tak musíme si uvedomiť, že aj táto e, si vyžaduje nový prístup, o ktorom dnes hovoríme mali by sme naozaj dlhodobo sprevádzať a podporovať žiadateľov o azyl. A chcem vám poďakovať podobne ako aj svojmu kolegovi Norbertovi za, za, za podporu, ktorú vyjadril počas samitu AKT, keď napríklad aj ľudia alebo poslanci tohto parlamentu boli ochotní e, ubytovať ľudí z krajín AKT a e, zažiť takúto multikultúrnu e, skúsenosť. Myslím si, že to je taký dobrý príklad win-win situácie pre všetkých. Ďakujem. Have... Ďakujeme. Nevidím nikoho ďalšieho, kto by sa hlásilo slovo. Ja ešte mám jednu poznámku, zatiaľ toto nezaznelo. Týka sa to podpory onrapa palestinských utečencov Vieme, že Spojené štáty americké sa vyjadrili, že sťahujú časť svojej rozpočtovej pomoci pre UNRWA a to v čase, keď vieme, že potreby utečencov v Palestíne sú čoraz väčšie. Ja som bola nedávno na západnom brehu v novembri, stretla som sa s očapom, keď som tam bola a dopočul som sa niečo, čo je naozaj je, eh, veľmi hrozivé, najmä čo sa týka Gázy, e, Dostala som aj čísla, čo sa týka príjmu, priemerného príjmu na obyvateľa Izrael 37 tisíc dolárov, západný breh 3 e, tisíc dolárov na osobu na rok v priemere s Egyptom, ale v Gaze je to tisíc, e, čo je na úrovni Konžskej demokratickej republiky. Veľmi málo povolení sa vydáva a pre ľudí, ktorí vychádzajú z nemocnic z tak taktiež E, vážny nedostatok vody. 22 hodín denne v priemere e, nie je k dispozícii voda. To je naozaj e, nad rámec akékoľvek humanitárnej katastrofy. Už to pretrvá veľmi dlho. Údajne má OSN plány na desanitáciu gazy. Ja sa obávam, že vzniká akási únava vzhľadom k pomoci týmto palestinským utečencom. Chcem sa opýtať, či sa rada chystá venovať tejto otázke vôbec, e, či by sme sa mohli vrátiť k tejto téme. Ešte predtým, než sa z humanitárnej krízy stane politická kríza, už máme vo svete celkom dosť politických kríz. E, nechceme, aby to eskalovalo ešte ďalej, aby sme v skutočnosti museli platiť ešte viac. E, ak by sme totiž riešili tieto krízy vopred a včas, tak by sme predišli takejto eskalácii. V našom výbore sme o tom už dlho nehovorili a verím, že rada tejto veci bude venovať patričnú pozornosť. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne. Ja nadviažem na vašu otázku. Vlastne dnes e, dopoludne sme sa tejto téme venovali aj v priebehu obetového stretnutia s e, prezidentom Abbasom. E, uistili sme ho, že chceme zvyšiť humanitárnu pomoc e, Gaze, pretože 13 miliónov e, palestínčanov je a pritom 6 miliónov z nich potrebuje humanitárnu pomoc. Dlhodobo teda situácia je naozaj veľmi vážna. Áno, takéto diskusie prebiehajú, konkrétne prebehli aj v pondelok tento týždeň a Európska únia zvýši humanitárnu pomoc obyvateľom Gazy. Súvisí to aj s intrapalestinským zmierením a takýto posolstvo sme e, odozdali prezidentovi Abbasovi, že aj on na tom, aj oni na tom musia popracovať, pretože to veľmi úzko súvisí s humanitárnou situáciou v Gaze. Prepašte, vypla som si mikrofónom ale ešte nekončím. Ehm, ospravedlňujem sa. Zrejme sa mi nepodarilo odpovedať na všetky otázky v prvom kole, ale niektoré z otázok boli súčasťou um, programu, ktorý nesie názov Ground Bargain. Možno to nie je celkom hodný názov. To, čo sa nám však podarilo dosiahnuť v Istambule v roku 2016 na samite, bol to stámy ktorého sa zúčastnilo 3600 účastníkov. Ak naozaj by sme to dokázali vniesť do praxe, znamenalo by to výrazný nárast efektívnosti a tiež by sme sa tým dopracovali k novým inovatívnym metódám, aby sme dokázali lepšie využiť zdroje aj v súkromnej sfére, aby sme viac dokázali reagovať na trvalé potreby a dopyt. Povedzme si úprimne, krízdy, ktoré sa neustále kopia, niektoré spôsobuje človek, niektoré sú dôsledkom prírodných katastrof. Bez ohľadu na to, koľko pomoci e, sa zvýši, buď zo štátneho alebo súkromného sektora, domnievame sa, že ak nevytvoríme efektívnejší systém, s potrebnými reformami e, v agentúrach, ktoré poskytujú túto pomoc tým, že sa využijú všetky poznatky, vedy, všetky nové technológie, inovácie, aby sme efektívnejšie dokázali využiť prostriedky, tak e, sa s touto výzvou nevysporiadame. Keď e, si, som si prečítala správu za rok 2017, správu OSN, ktorá sa týka plnenia akčného plánu Istanbulského samitu z roka 2016, e, teda tá veľká dohoda, Grand Deal. Zdá sa, že aj keď Európska únia je v popredí, sme najlepší z hľadiska plnenia záväzkov, nemali by sme s tým byť príliš spokojní. Práve naopak, mali by sme túto dynamiku využiť a pokračovať v tomto procese, pretože si to vyžaduje ešte o mnoho viac úsilia a to, čo robíme zatiaľ, nestačí. Čo sa týka zabudnutých kríz, bulharské predsedníctvo má v pláne sa im venovať. Niektoré eh, ste dnes spomenuli aj na tomto stretnutí. Povedala by som, že Sýria je jednou z nich. V Sýrii sme svedkami eh, krízy už tak dlho, že v podstate e, to už neláka až tak veľmi pozornosť médií a jediní, ktorí sa tomu ešte venujú, sú ľudia, ktorí e, sú aktívni v riešení, teda dajme tomu rady pre zahraničné veci sa tomu venujú, alebo verejnosti um, sa tomu už nevenuje až taká veľká pozornosť. Už to tak zovšednelo. Uh, ďalej Irak je ďalším príkladom takéto zabudnuté krízy. Jemen, Líbia, Južný Sudán Konžská demokratická republika. Toto sú krajiny, ktoré bulharské predsedníctvo vníma ako krajiny, ktoré chceme zahrnúť do rokovaní s komisiou v rámci konkrétneho fóra KOHA. Čo sa týka školstva, a vzdelávania. Toto je téma, ktorá je neustále aktuálna. Je dokázané, že jeden z hlavných cieľov stratégie Európskej únie a tiež je to jeden z e, cieľov rozvojových cieľov milénia je zaistiť, aby do roka 2030 každé dieťa, ktoré sa kdekoľvek vo svete narodí, aby malo prístup ku kvalitnému vzdelaniu ja nie som v pozícii, aby som e, starovala poradie priorít v cieľoch, ale podľa mňa to je jeden z hlavných predpokladov na to, aby sme dokázali splniť e, tie ostatné rozvojové ciele milénia. Čo sa týka plnenia z hľadiska jednotlivých krajín e, samostatne. Nebudeme mať na to žiaľ dostatok času. V priebehu nášho predsedníctva nemôžeme predpisovať členským štátom, na ktoré ciele sa majú zamerať. Myslím, že celkovo si to bude vyžadovať koordinovanejší prístup. Budeme sa musieť snažiť e, spolupracovať užšie členské štáty aj inštitúcie Európskej únie a tiež agentúry, ktoré majú na starosti humanitárnu pomoc. Jedne tak dosiahneme naše ciele. Čo sa týka udržateľných rozvojových cieľov milénia, chcela by som sa vám poďakovať za to, čo ste povedali o Bulharoch, um, o bulharskom národe. Na to sme veľmi hrdí. Um, toto sú eh, výsledky bulharského národa a bulharskej cirkvy. A tento rok si pripomíname 75. výročie od čias, keď sme zachránili bulharských židov. Bulharsko je jediná krajina, ktorá nedeportovala eh, nikoho eh, zo svojich židov v priebehu druhej svetovej vojny. A židovské obyvateľstvo dokonca sa rozrástlo v priebehu tejto temnej doby v dejinách Európy. Čo sa týka rokovacieho mandátu, to bude dôležité, prebehne to v priebehu nášho predsedníctva a máme v pláne na júnovej rade dosiahnuť dohodu snáď o rokovacom mandáte, tak aby parlamentná dimenzia, a už som to spomenula aj na našom pracovnom obede, bola zohľadnená. My pripisujeme veľký význam pozície parlamentu. Myslím, že začíname z veľmi dobrej pozície a ja budem pamätať na to, čo sa udialo pri príležitosti ostatného stretnutia Rady pre zahraničné veci. Myslím, že k migrácii som sa už vyjadrila dostatočne. Ešte v odpovede na otázky z prvého kola. Teda na záver by som chcela povedať, že ciele, ktoré máme pred sebou, počas nášho predsedníctva zahrňajú predovšetkým eh, predchádzanie krízam. Isté, že prírodné katastrofy nedokážeme úplne potlačiť, nedokážeme ich predvídať zabrániť. Eh, takéto sú fakty, čo sa týka klimatických zmien eh, alebo zachovania prírodných zdrojov. Tu si myslím, že do istej miery je možné snažiť sa konať preventívne a dokážeme tiež zabrániť krízam a tiež znižovať obete, ktoré sú spojené s týmito katastrofami. Teda v prípade e, príliš silných zrážok, v prípade iných prírodných katastrof, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. E, na to by sme sa mali hlavne zamerať, aby sa zmiernili účinky. Myslím, že Môžem povedať, že na tomto budeme pracovať. Chceme prepojiť rozvojovú pomoc a humanitárnu pomoc. Tiež chceme zvyšovať odolnosť, chceme sa tiež zamerať na vzdelávanie. Ešte je tu jedna oblasť, ku ktorej som sa nevyjadrila, a to je otázka pani Kienge. Čo chceme urobiť eh, s ľuďmi, ktorí riskujú svoje životy, aby zachránili e, životy iných, teda tí dobrovoľníci. Myslím si, že európske inštitúcie a tiež agentúry, ktoré pracujú v tejto oblasti, by mali mať e, za hlavný cieľ chrániť životy týchto ľudí. Zároveň by sme však mali e, dosiahnuť veľmi jednoznačné politické reakcie všetkých krajín, všetkých partnerov v prípade, že dochádza k jasnému porušeniu medzinárodného práva. A niekedy žiaľ vidíme, že to robia eh, aj eh, štáty alebo štátne inštitúcie v niektorých krajinách a na to by sme mali naložite politicky reagovať. Možno som neodpovedala. Obávam sa, že som nezodpovedala všetky otázky. Väčšinou, keď e, poslanci nedostali odpoveď na otázku, tak e, mávu rukami, že nedostali odpoveď, tak a nikoho nevidím. Takže typujem, že z odpovede obdržali, jedine, že by poslanci ešte niečo mali, čím by sa chceli vrátiť. Also important as well. So, um, and we have this is the beginning of a Takže toto je začiatok procesu, ešte nie, nie koniec, čiže ešte máme pred sebou viaceré mesiace do leta, takže ja vám chcem poďakovať za dnešné popoludne, že ste prišli medzi nás. Ja je e, vašim zástupcom tešíme sa na spoluprácu s vami. Dúfame, že sa nám nevytvoria nové krízy a tie, ktoré sú, sa nám podarí čiastočne riešiť. Ďakujem pekne pani ministerke. Mala by som povedať, že pani ministerka nám hovorila, že tento víkend eh, si pripomíname výročie holokaustu a ja som niečo, čo som vôbec nevedela o Bulharsku a bolo to veľmi zaujímavé, takže naozaj e, bolo dobre vypočuť, že sme sa dozvedeli o tom, že teda Bulharsko nedeportovalo Židov. Na to by ste mohli byť hrdí. Máme mini prestávku do štvrtej, ale buďte tu, budeme diskutovať o africkom samite. Určite tí z vás, ktorí tam boli, boli si vypočujú správu.

Okay, if people can ta start taking their seats again, it would be helpful. Dobre, tak by bolo fajn, keby ste zaujali svoje miesta. Aj keď je niekto vonku, zavolajte svojich kolegov zvonku, aby sme mohli pokračovať ďalej. Nech si donesú všetky svoje kávy a podľa ľudia idú na kávu, potom zmiznú. Takže... Item 14 článok 14, alebo to je bod dnešného programu, je bod číslo 14. To je správa z afrického samitu, Afrického samitu Africkej únie, ktorý bol v Abidžane. Máme tu niekoľkých kolegov, ktoré boli v Abidžane. Máme, mali sme tam viaceré stretnutia, mali sme stretnutie s panafrickým parlamentom, mali sme aj delegáciu nášho výboru tam Mali sme viaceré stretnutia aj medzi nami, aj s parlamentármi z Afriky. No, dúfam, že to všetko bolo plodné. Zajtra popoludne stretnutie delegácie pre eh, panafrické delegácie. Ja tam nemôžem sa zúčastniť, ale dúfam, že sa viacerí kolegovia, čo ste tu, sa zúčastnia. Eh, donesú nám spätnú väzbu určite. Jedna z, väz, z poznatkov, čo ja mám, je, že proste chcú mať s nami oveľa viac kontaktov a nie nejakých len veľkých stretnutiach či mítingoch, ale jednoducho takých priamých osobných stretnutí alebo kontaktov by chceli oveľa viac. A napríklad aj v ľudia z Gambie chceli by hovoriť o praktických veciach, ako tvoríme rozpočet, ako riešime to či ono. A to sme videli ako naozaj, že o toto je veľký záujem. Takže v rámci diskusie dnes budeme mať rečníkov z Európskej služby Európskej komisie, takže máme pána Kuhn ferbakera a ktorý je riaditeľom pre Afriku v rámci EAS a tiež je tu Kuhn Duns, ktorý je riaditeľom na DGDF pre európske vzťahy s Afrikou a oni nám poskytnú informácie, čo sa tam udialo. A tiež máme dnes aj pána Iva Sombila, ktorý je predsedom výboru AKP EU ekonomického sociálneho výboru medzi AKT a EÚ. Takže, kolegovia, obdržali ste vo vašich eh, dokumentoch aj správu z výboru, eh, z našho výboru, teda správu z tohto stretnutia. To je vyhlásenie z Abidžanu, čo je vlastne východzím dokumentom z tohto samitu. Abidžanská e, deklarácia, to je, áno, o tom nejde v závere. Čiže bolo to aj spoločné vyhlásenie, ktoré bolo prijaté e, Európarlamentu sa áno, Abidžanská výzva sa to nazýva. To by ste mali mať. Takže viaceré obdrž, dokumenty ste obdržali v rámci tejto diskusie. Neviem, kto ide prvý, takže pán Terpaker, nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem aj ja za túto príležitosť. Mali sme viacero možností ešte pred summitom. To nám tiež pomohlo, keď sme sa sústredili na témy samitu a teraz budeme v tom pokračovať aj v najbližších mesiacoch, keď budeme spúšťať náš akčný plán a budeme sa zapájať eh, tiež budem musieť zorganizovať aj e, e, e, EU-Afrika stretnutie na úrovni ministrov. Pokiaľ ide o summit, my to môžeme vyhodnotiť tak, že to bol úspešný summit. Boli tam tie tradičné určité organizačné problémy, že nevšetko všetko vždy išlo hladko, ale obsah diskusie bol naozaj z, e, už tu spomenutý, že tu bol veľký záujem z oboch strán spolupracovať, že oba kontinenty musia spolupracovať. Bolo to e, zdôraznené aj e, účasťou na vysokej úrovni z európskej strany. Tam boli všetky členské štáty zastúpené na najvyššej úrovni aj z africkej strany. Bol bezprecedentná účasť. Toto podľa nás aj zdôraznilo to, že my sa vlastne posúvame k dospelejšiemu politickému vzťahu, rovnomernejšiemu vzťahu, čo je dôležité v našej práci a snažíme sa e, prekonať ten rozmer, že niekto je donor, donor a niekto je príjemca a chceme ten vzťah dostať na rovnováhu viac teda vlastníctva tohto procesu na africkej strane. Myslím, že to bolo jasné. Afrika prezentovala svoje vízie, svoje plány a kroky, ktoré chcú podniknúť, tak z hľadiska rozvoja, ako aj v otázke migrácií a tá libijská kríza, ktorú sa e, vznikla alebo mala erupciu počas abidžanského samitu, vlastne len potvrdila, že Afrika musí e, sa postaviť za svoju vlastnú budúcnosť. Je to aj preložené do tej politickej deklarácie toho vyhlásenia, ktoré ste spomenula. Sú tam aj ako recipročné záväzky. Tie sú zdôraznené. My sme spolupracovali ešte aj pred summitom a to bolo tiež e, podporené Federikou Mogherini, keď dokončila prácu na tomto vyhlásení na ministerskej úrovni. Z ústrednou témou bola mládež, ako viete. Mm, už veľa práce pred samitom sa urobilo, veľa práce tom, aby mládež dostala svoje slovo, aby prispela k programu. Na samotnom samite bola veľmi, e, srdeč, bolo, bolo veľmi srdečné stretnutie s mládežou. Mládež sa zúčastnila všetkých e, diskusí, čiže nechceli sme mať samet iba o mládeži, ale s mládežou, ktorá tam bola prítomná. Migrácia, to som už spomenul, to tiež e, prinieslo nový rozmer do samitu nielen z hľadiska e, tej nevyhnutnosti, ale aj z hľadiska zdieľanej zodpovednosti na oboch stranách ako v rámci okamžitého následného kroku. Bolo tu, bola tu potom politická deklarácia medzi EÚ a Africkou úniou o migračnej kríze v Líbii a to, to nastalo okamžite po samite. Aj to naďalej prebieha a cieľom je podporovať e, dobrovoľnú repatriáciu z Líbie do krajín pôvodu ale aj tiež príležitosti pre presídlenie tým, ktorí to potrebujú. Od samitu do decembra sa vrátilo už 7 tisíc migrantov a tento mesiac dúfame, že sa nám podarí dostať ďalších 10 tisíc, tak aby vlastne v podstate sa nám podarí dosiahnuť viac, než čo sme sa slúbili v Abidžane. My sme teraz slúbili, alebo sa zaviazali k 15 tisícom a to možno bude 17 tisíc. 000 takže to sú výsledok práce v otázke migrácie. Tiež sme sa dohodli eh, na pracovať na kontinentálnom rozmere, pretože ako Afrika už teraz sa konštruktívnejšie díva aj na EÚ ako partnera, aj v otázke migrácie. Ďalšie kľúčové iniciatívy neboli vždy dosiahnuté, to je pravda, aj pre memorandum o porozumení o bezpečnosti a miery, naozaj sme chceli, ktorý sme chceli dosiahnuť, pretože sme aj toho, že nie všetko bolo z africkej strany pripravené, aj niektoré politické otázky ešte nie sú vyriešené, takže k tomuto sa budeme musieť ešte vrátiť a sme slúbili, že sa nám to podarí prekonať v najbližších týždňoch, pretože ako viete, to je kľúčový dokument pre našu spoluprácu v tejto oblasti a my chceme, aby to bolo uzavreté tak, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Ja som už spomenula aj ten kontinuálny dialog eh, v migrácii, potom je tam množstvo cieľov v ekonomickej oblasti, ako napríklad externý investičný plán, ktorý by sa mohol rozvíjať ďalej. Nož v závere eh, musíme sa teda držať teraz toho, tej, tej správnej energie, pripraviť ten rozvojový plán. Ako viete, ten sa nám nepodarilo prijať v Abidžane. Ešte máme tri mesiace. My e, plníme si svoju úlohu, diskutujeme o tom s členskými štátmi a potom sa obrátime na africkú stranu, aby sme získali aj ich stanovisko, tak aby sme to mohli finalizovať ešte do konca februára. Jedným z tých prvkov je výročná schôdza ministrov, to musíme zorganizovať ešte pred koncom roku a to ilustruje, ja si myslím, na oboch, že na oboch stranách naozaj je e, záujem aj o to ministerské stretnutie, že potvrdzuje tú potrebu pokračovať v dialógu, pretože to sa považuje za absolútne nevyhnutné a keď už to navrhla Federica Mogherini, hneď to prijali obe strany. A ten následný mechanizmus, to sa to tiež treba rozvíjať, aby bola práca monitorovaná. Musíme to eh, robiť tak, aby sme boli koherentní s tými mm, diskusiami post-kotonu. Potom ešte jedno posledné slovo v rámci toho follow-upu budeme sa venovať osobitne tejto otázke, pretože to zatiaľ nebolo dostatočne uspokojivé po bruselskom samite. E, takže budeme musieť budovať na tej účasti mládeže na tomto samite, aby sme zabezpečili aj účasť e, občianskej spoločnosti, že teda to naozaj je podstatné pre um, solidné partnerské vzťahy predsedajúca. Môžete ešte raz opakovať to posledné, čo sa týkalo toho stretnutia. To úplne posledná poznámka, ktorú ste mali o zapojenie e, z zúčastnených strán. My sme sa v Bruseli dohodli, že budeme mať e, každoročné e, fórum, kde členské štáty a aj občianská spoločnosť sa stretnú, ale to sa nám nepodarilo zorganizovať, pretože boli tu niektoré africké štáty, ktoré kládli odpor, konkrétne Egypt, takže museli sme vymyslieť niečo nové ale niečo také chceme vymyslieť, čo budeme si istiť, že sa nám podarí implementovať. Predsedajúca, ďakujem pekne, už teraz rozumiem. E, Ku, nech sa páči. No už, pani predsedajúca, ja už e, veľmi málo mám čo dodať. Možno snáď niečo z politického pohľadu. Prv, než sme šli do Abidžanu, mohli sme o týchto otázkach diskutovať a naše východisko bolo, že že je treba zvyšiť povedomie v Európe, e, respektíve už došlo k výrazneniu k povedomia o, aj vďaka migračnej kríze, že Afrika je naozaj veľmi dôležitá pre Európu, pretože čo sa deje v Afrike, či je to pozitívne, či negatívne, má priamy dopad na Európu. Myslím si, že prípravy samitu a samotné stretnutia, ktoré sme mali, boli niekedy dosť intenzívne aj v tom Abidžane a to viac menej dokončilo obraz, o ktorom sme asi kvázi vedeli, ale v Abidžane sme to videli priamo a to znamená, že tie Afričania v podstate musia vedieť, že oni sú teda tvorcami svojho vlastnej budúcnosti. E, Afrika má všetko, pokiaľ ide o rozhodnutia, pretože ak bude dobre prijímať rozhodnutia, pretože má ľudí, má prírodné zdroje, v súčasnom svete má jasne veľký potenciál a myslím si, že toto uvedomenie si na úrovni Africkej únie, ale aj individuálne v afrických štátoch, toto je veľmi silno cítiť a myslím si, že to je dôležité, že Afrika chce byť v tomto svete, chce byť aktívna v tomto svete a nechce byť len nejaký objekt rôznych zásahov veľkých hráčov. Veľmi dobre si uvedomujú, že to nie je niečo, čo sa udeje ako si prirodzene, alebo samo od seba. Myslím si, že ten summit, ktorý bude tu Afrika EU na budúci týždeň, e, má aj na programe aj reformy také, aby Africká únia bola efektívnejšia a aby aj na svojom programe mala partnerstva nielen z EU, ale aj s inými hráčmi v, v a toto je podstatné pre pre nich, pretože naozaj im na veciach záleží a musia, musí byť seriózni v, v tomto úsilí. Myslím si, že aj v Abidžane sa ukázala, že je tu teraz silná politická dynamika. Myslím, že sme sa správne aj my umiestnili. Nedá sa povedať, že v Abidžane zase všetko išlo len tak hladko. Mohol by som uvieť ten príklad humorný možno trochu, aby som to vysvetlil napríklad v diskusiách, ktoré sme mali o externom investičnom pláne, čo v podstate ani nie je plánom, to je len taký nástroj, ktorý nám umožňuje určité veci pákovať. E, nie je to nejaký veľký dizajn pre Afriku, ale diskusia, ktorú sme mali o EIB, im sa páči ten nástroj, ale im sa nepáči ten názov, lebo keď je názov, že plán, to nejako navrhuje, že vyjadruje, že Európa má nejaký plán pre Afriku. A to bol jasný symbol toho, aké dôležité je pre nás v našej spoločnej práci, aby sme dosiahli dobrú rovnováhu, čiže aby sme naozaj boli s nimi partneri. Isté, že každý má svoje záujmy e, na mysli, e, máme ekonomické záujmy, je to otázka migrácie, je tu všeobecný prístup, pokiaľ ide o rozvojovú politiku, a riešenie mm, znižovania chudoby, vzdelávanie a zdravotné starostlivosť, toto všetko ide, ale dôležité je, že oni majú svoju vlastnú agendu. A my, keď chceme dosiahnuť naše ciele, určite musíme viac uvažovať o tom, oproti minul, to, tom, ako to bolo minule, že teda čo oni chcú ponúknuť, čo by oni chceli. Myslím, že vyhlásenie Zabidžanu aj viac menej dobre odráža, že je tam ten, je tá možnosť dosiahnuť akúsi spoločnú platformu z rôznych východiskových pozícií. A to je teraz dôležité, aby sme to urobili dobre pri tvorbe toho follow-up, toho, čo bude nasledovať, aké úlohy budú nasledovať z toho vyplývať eh, aj pre Africkú úniu, aj pre Európsku komisiu, pre SVČ aby v najbližších troch mesiacoch akčného plánu a prioritných aktivít. No to je môj prvý bod. A druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že pokiaľ ide o otázku, že čo robiť, bolo tu, bola tu určitá jasná konvergencia vo všetkých prejavoch, či to bolo z našej strany alebo z africkej strany, o tom, aké dôležité dôležité je, aká dôležitá je, je mládež a investície, teda investovať do ľudí, a v tom follow bude úplne jasné, že veľká pozornosť sa bude venovať práve vzdelávaniu, aj odbornému vzdelávaniu, vyššiemu vzdelávaniu, aj veda, výskum a tak ďalej, lebo my musíme invest- investovať do tohto, pretože je tam veľká chuť a my im musíme byť pritom prítomní a im to poskytnúť podstatne viac, než tomu bolo v minulosti. Určite to je aj lekcia pre budúcnosť. Potom ďalšia otázka je biznis, teda podnikateľské prostredie, ktoré už e, nielen by sme s nimi hovorili čisto o trhoch a prístup k európskym trhom a prístup k akým trhom celkovo, ale hovoriť aj o podnikateľskom prostredí, o e, oveľa širších eh, otázkach v rámci toho teda vedenia správy veci verejných, eh, aká je tam miera korupcie, alebo boji s korupciou, aká je sociálna spravodlivosť, nespravodlivosť, rovnosť a podobne. Toto je veľká agenda, ktorú, na ktorej teraz budeme pracovať. Aj v rámci toho follow-upu uvidíme, ako nám to pôjde a ktoré kľúčové aktivity budeme môcť z tohto pripraviť. Eh, a ja by som týmto asi aj skončil. Ďakujem veľmi pekne za to, ako ste načrtli tieto témy. Mám tu zatiaľ troch rečníkov prihlásených, štyroch, troch. Tak štyroch. Začneme Mariou Nojšlou, nech sa páči. Bude Maria, Charles, táto Maria, Cecil. Maria. No nech sa páči, Maria, prvá. Každý dostane priestor. Mári je v Európskom parlamente veľa, každej národnosti. Ja som um, náhradnou členkou výboru DV. Postupne sa dostávam do tematiky, ale chcela aby som um, povedať tri veci k tejto misii. Čo sa týka obsahu, myslím, že to veľmi dobre ste to vystihli. Um, ja by som si nedovolila um, navrhovať nejaké nápravy. Bola som poprvýkrát na takejto ceste, snažila som sa teda len eh, čo najviac eh, informácií absorbovať. Eh, myslím si, že vy máte teda väčší prehľad v tejto problematike. Mám viacero dojmov z tejto cesty. E, veľmi sa mi nepáčilo a Dúfam, že sa nebudete hnevať, že to takto otvorene hovorím. Myslím, že nie je vhodné, keď prichádzame do Afriky so skupinou zástupcov, ktorá pozostáva iba z mužov. Aj v pléne boli v podstate len výlučne muži, ktorí hovorili v mene EÚ a to podľa mňa nie je dobre. My predsa chceme eh, emancipovať ženy v Afrike, chceme ísť dobrým príkladom a keď potom vidím, že E, za nás e, vystupuje 5 mužov. Myslím, že to nevyzerá veľmi dobre potom ženy iba tlieskajú. To v Afrike veľmi dobre poznajú takúto situáciu. Myslím, že e, aj dojmy, aj všetko to, čo vnímame zrakom, toto všetko na nás pôsobí. Um, pri tejto ceste, ale aj pri rôznych iných cestách v Afrike, aj pri iných služobných cestách. Myslím, že tentokrát naozaj to mali pod palcom len muži a to mi prišlo uh, trošku nepríjemné. Tiež e, sa mi nepáčilo, že sme mali členov, ktorí v priebehu, teda dozvedeli sme sa e, v priebehu plenárneho stretnutia, že e, publikom zvonku sa nemohlo zúčastniť iných z prívodných podujatí. K tomu som sa potom snažila aj vyjadriť. Naši návštevníci v krajine v podstate spôsobili, že verejnosť bola vylúčená z ostatných stretnutí, teda ten ďalší summit, ktorý tam prebiehal, Prišli tam ľudia z celého sveta, chceli sa stretnúť, chceli e, sa aj na úrovni mimovládok e, vyjadriť, e, chceli dostať priestor a to nebolo možné. Ja som očakávala, že my ako EÚ sa k tomu vyjadríme jednoznačne. Mm, to naozaj myslím smrteľne vážne. Musíme sa snažiť, aby sme svojim mlčaním vlastne neodobrili isté dianie. Aj to, že mlčíme, vlastne niečo znamená. Znamená to, že v podstate to akceptujeme. A tiež som sa zúčastnila prehľadky rôznych projektov. Všetky projekty, ktoré sme si prehľadali, boli veľmi zaujímavé, mimoriadne zaujímavé. Ja mm, som bola naozaj veľmi príjemne prekvapená. Boli tam projekty e, rôznych druhov ale nevideli sme, dajme tomu, e, bežné obydlie, bežný dom, e, bežnú chatrč. Všetko to, čo nám ukazovali, vlastne vyvolávalo dojem, e, že všetko tam funguje úplne ideálne, ale to, že táto maličká skupinka ľudí v týchto projektoch má šťastie sa na nich podielať. Isté, že treba si to ceniť, treba to chváliť, ale odísť z krajiny a uvedomiť si, že som nemala možnosť obodnámiť sa s tým, ako žijú bežní ľudia, ako vyzerá bežné obydlie miestnych ľudí, to podľa mňa je nedostatok. Isté, že chceme sa pozerať na všetko to pozitívne, na všetky tie pozitívne projekty, chceme to všetko chváliť, e, chceme ich podporovať, e, keď vidíme, dajme tomu, tie um, prezentačné plantáže, školy, všetko to bolo um, pekne zinscenované pre nás. Mali sme pocit, ako keby sa um, to nachystalo iba pre nás, ako by to nebola skutočná realita, že je to len časť reality. Ja by som teda bola radšej, keby sme mali e, e, možnosť oboznámiť sa s realitou. Viem, že by to bolo ťažšie zorganizovať. E, takéto reprezentačné projekty, s nimi sa môžeme oboznámiť kedykoľvek, kdekoľvek, ale podľa mňa je veľký nedostatok, že sme nevideli bežný život. A práve pri tejto ceste som mala mimoriadne silný pocit, že všetky tie projekty, ktoré sme videli, boli naozaj vynikajúce. Ja naozaj ich nemôžem ani dosť vychváliť, ale bola by som rada, keby sme videli aj niečo spoza kulis, pretože to, čo sme videli, to bolo len kulisy naozaj. Ďakujem. Ďakujem pekne, Maria. Niektoré z tých tém, ktoré sú, súvisia skôr s tým, ako sa my organizujeme medzi sebou, by sme mali prediskutovať potom, možno predtým zajtra je o jednej stretnutie um, ohľadom pána Afrického parlamentu, ale neriešme to pred, eh, alebo za prítomnosti komisie, ale samozrejme beriem na vedomie, bol to problém. Charles Görens, nech sa páči. Ďakujem. Ja som si s veľkou pozornosťou vypočul oboch rečníkov. Nepochybujem ani na chvíľku o tom, že komisia má dobre zámery dosiahnuť pokrok vo vzťahoch medzi EÚ a Africkou úniou. Ehm, viacerí komisári, okrem iného aj bývalý komisár Louis Michel, sa angažoval v tejto veci. Hm, táto práca má výrazné dopady na celkovo naše vzťahy s Afrikou Mňa znepokojuje eh, pluralizmus, eh, ktorý vykazuje rada. Poznáme myšlienky niektorých, ale nepoznáme skutočné zámery eh, úplne všetkých. Niektorým ide o obchodné vzťahy, niektorým ide o, o rozsiahlu zónu veľného obchodu. Mne trošku chýba v oblasti rozvoja aby sme sa na toto všetko pozreli cez prízmu um, rozvoja, aké kritéria sa uplatnia na zníženie nerovnosti spoločnosti, podľa čoho sa bude vyhodnocovať dosadnutý pokrok a prínos pre spoločnosť. Podľa mňa v tomto kontexte Abidžan bol významnou etapou, ale bude si to vyžadovať ďalšie následné hodnotenia, teda čo chceme skutočne dosiahnuť v oblasti hospodárskeho rozvoja, v oblasti rozdielovanie hospodárstva, zlepšovanie štátnej správy, fungovania e, veci verejných, ďalej boja proti korupcii. Ja som mal možnosť oboznámiť sa s veľmi zaujímavým svetectvom e, človek z e, východnej časti Nigérie. Je to región, ktorý má istú antonómiu a tam sa podarilo efektívne bojovať proti korupcii a o tom sa vôbec nehovorí. Migrácia tam neexistuje, ľudia ostávajú na mieste, pretože majú vyhliadky do budúcna pozitívne. Aj toto je podľa mňa príklad, e, o ktorom by sa malo viac hovoriť mm, mimo takých veľkých podujatí, ako je Abidžan. Možno by sme nemali zachádzať úplne do všetkých podrobností, ale mali by sme sledovať vývoj vo všetkých regiónoch. Ďalej ma znepokojuje aj ten utilit autoritarizmus e, niektorých aktérov. Mm. Isté, že máme spoločné záujmy v oblasti bezpečnosti, ale snažme sa nezabúdať na problémy iných aktérov. Čo sa týka bezpečnosti ešte, myslím si, že Európska únia mohla navrhnúť že, dajme tomu, bude po boku Afriky v snahe získať miesto v Bezpečnostnej rade OSN. Keď sa pozrieme napríklad na konflikt v Líbii, um, hlas, ktorý chýbal v Bezpečnostnej rade OSN, bol hlas Afriky, celej Afriky. Čo čakáme? O 30 rokov ich budú 2 miliardy a Európska únia, teda, alebo dajme tomu Európsky kontinent, Rusko, Francúzsko a Veľká Británia majú tri kreslá trvalých členov, stálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Európsky kontinent starne a na druhej strane máme druhú stranu e, Stredomoria, úplne nový kontinent, ktorý sa e, ocitá v rozmachu a má čoraz väčšiu váhu. Myslím, že komisia, e, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť aj v regióne Afrického rohu by mala mať väčšiu váhu, mala by viac eh, upozorňovať na otázky, ktoré súvisia s bezpečnosťou v tomto regióne. Teda v tejto oblasti ešte je na čom pracovať. Tiež by som bol rád, keby komisia sa vyjadrila aj k koexistencii vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Afrikou a taktiež v kontexte vzťahov o, eh, a, a rokovaní o budúcej dohode v kontexte Kotonu. Keď sa hovorí o Abidžane, tak sa vychádza z toho, že všetky africké krajiny sú súčasťou tohto rámca vrátane severoafrických krajín. Podľa mňa to vychádza z istej logiky, pretože bezpečnostné problémy, problémy pašovania drog, terorizmu, Isté, že nedá sa vykonať e, dôkladná analýza, ak sa ho vylúčime. Maroko, Mali, Nigériu, Burkina Faso, Alžírsko, ďalej Tunisko, tento región teda musíme vnímať ako celok. Ak teda sa snažíme tento problém vnímať celkovo, ak ho nechceme deliť, eh, tak musíme pridať na všetko. Nemá podľa mňa zmysel to deliť eh, na nejaké eh, čiastkové segmenty. Kolegyňa, ktorá hovorila predo mnou, spomenula veci, ktoré sa týkajú našej spolupráce, ale dá sa to takto všeobecniť? My, ktorí často cestujeme do Afriky, by sme povedali, že nie. Isté, že mali by sme zaviesť e, model, ktorý e, funguje. Máme vo zvyku pozerať sa na to, čo funguje, nie na to, čo nefunguje. V oblasti bezpečnosti e, podľa mňa by sme sa mali venovať aj veciam, ktoré nie sú celkom predmetom nášho záujmu Už sme hovorili o, re- o regióne Veľkých jazier a tamošej bezpečnosti, tiež sme hovorili o tom, že chýbajú štátne inštitúcie e, v Konžskej demokratickej republike. A e, ďalej, ako sa postavíme k týmto zlyhávajúcim štátom, e, ktoré sú skorumpované. Nemôžeme sa im predsa otočiť chrbtom. Isté, že nemôžeme ich riadiť na miesto miestnych ľudí, ale aké mosty môžeme stavať, aby sme pomohli týmto krajinám aby sme tam tamošie vlády správať sa zodpovednejšie. Toto sú podľa mňa otázky, ktoré si musíme položiť. A ešte raz, ak dovolíte, by som rád vyzdvihol dvoch zástupcov Európskej únie, ktorí nás zastupovali a ktorí nám prikladajú aj závery z tejto cesty. Pani Hojbuch, a potom Cecil a potom e, výbor ECOSOC. Ďakujem pekne. Ja by som sa rada vyjadrila k tomu záverečnému dokumentu. Informovali ste nás o tom, že bol predložený e, neskôr. Mňa by zaujímalo, či tam bol nejaký časový problém. By ste uviedli, že z časových dôvodov sa ten záverečný dokument e, vypracoval až neskôr. Bol to naozaj časový problém? Boli tam rozdiely, ktoré sa museli ešte nejako odstrániť? E, a ak takéto rozdiely existovali, chcem sa opýtať, čo presne to bolo, v ktorých bodoch boli také veľké e, rozdiely, o ktorých sa ešte muselo podrobnejšie diskutovať a kto potom prípadne ustúpil na ktorých miestach, teda kde ustúpila európska strana a kde africká strana. To by ma dosť zaujímalo, pretože sme dostali len tie oficiálne informácie. E, ďalej ma zaujalo, že komisár Mimica z Abidžanu e, e, napísal na Twitteri niečo, čo sa týkalo vzťahov e, po Kotonu. To ma dosť zaražalo, pretože Africká únia sa zatiaľ nevyjadrila, čo presne si želajú. Možno sa príjme nejaké oficiálne stanovisko po samite, ktorý prebehne koncom tohto mesiaca po samite Africkej únie. Mňa by ešte zaujímalo e, niečo, čo sa týka návrhu rokovacieho mandátu po Kotonu. Uvádza sa tam, že regionálny africký stĺpec e, pilier v novej konštrukcii stratégie EÚ by mal nastaviť tú pôvodnú štruktúru. Teda chcem sa opýtať, či je to návrh, ktorý bol vypracovaný spolu s Africkou úniou. Vy ste hovorili veľa o partnerstve je to teda nejaká spoločná úvaha, spoločný cieľ, alebo to takto predpísala Európska únia? A ešte posledná vec. Kolegyňa Neuchl sa k tomu vyjadrila. My zo Zelených sme tiež považovali za polutovanie hodné, ako sa pristupovalo k zástupcom mimovládok očkovské spoločnosti nemali možnosť zúčastniť sa sami tu, boli úplne vylúčení. To je v podstate eh, dosť veľký rozpor, keď hovoríme o partnerstve medzi Africkou a Európskou úniou a podľa mňa je to znakom aj toho, že ten manevrovací priestor mimo vládok je čoraz menší. Vidíme to e, čiastočne aj u nás v EÚ. A tu by sme ako únia nemali mlčať. Myslím, že to sú veci, ktorým sa nemôžeme len tak mlčky prizerať Chcem sa opýtať, či komisia alebo SVČ z toho vyvodili nejaké závery, či e, je ochota prijať nejaké opatrenia, tak aby sa to v budúcnosti už neopakovalo. E, tiež ste hovorili o stretnutí aktérov tu v Bruseli, e, že to tiež neprebehlo celkom tak, ako sa to pôvodne plánovalo. Isté, že nedá sa to nahradiť len stretnutím aktérov tu v Bruseli. E, takýto summit je, vho, musíme nájsť spôsob, ako vytvoriť vhodné platformy pre mimovládky, pre občianskú spoločnosť, pretože akýkoľvek ďalší rozvoj v chudobných krajinách, ale aj na celom africkom kontinente môže prebehnúť len v spolupráci s obyvateľstvom, s mimovládkami, s občianskou spoločnosťou. To nemôže dosiahnuť len nejaký parlament alebo parlamentná spolupráca alebo komisie. Vyžaduje si to angažovanosť miestnych ľudí a musia byť E, súčasťou takýchto stretnutí, takýchto e, summitov a musíme na to vytvoriť hodné platformy. thanks, Maria. Um... Ďakujem pekne, Maria. A teraz Cecil, nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda. Dovolte mi poďakovať aj našim dvom spravodajcom za všetky informácie, ktoré za sebou priniesli. Myslím si, že je naozaj pozitívny ten fakt, že máme príležitosť pravidelne sa stretávať aj preto, aby sme urobili takýto follow-up toho, ako prebehol summit v Abidžane. Teraz by som rada videla možno trochu viac konkrétnych vecí. V tomto smere e, sme teda videli jednu časť e, týchto rokovaní, ale naozaj súhlasím aj s mojou kolegyňou e, Mariou Neuschl, ktorá hovorila, že sme mali hľadať priestor preto, aby sme my lepšie zorganizovali naše misie na mieste. E, čo sa týka e, teritoria a organizovania projektov, treba povedať, že treba prejsť priamo medzi ľudí, nájsť e, priestor na to, aby sme navštívili nejakú bežnú štvrť. Z okolností je to najväčšiu štvrť mesta Abidžan a hľadať projekty medzi mladými ľuďmi, tam, kde ľudia žijú, tam, kde, tam, kde sa odohráva ich život, aby sme videli, ako prebiehajú tieto projekty v praxi. A e, v tomto smere sme napríklad e, vypočuli aj mladých ľudí, ktorí prišli z Líbie, vypočuli sme si ich príbehy. Sú to mladí ľudia, ktorí e, chcú priestor preto, aby ich niekto vypočul, aby niekto započul ich hlas, lebo tá zóna, kde bývali, je zóna, kde bola postavená diálnica. A treba si uvedomiť, že veľmi veľa týchto mladých ľudí už nevie, kam sa má vrátiť. Takže um, chýbajúce prepojenie medzi tou vrchnou štruktúrou, medzi vládou a individuálnymi občanmi je problém. Ľudia jednoducho nevedia, na koho sa majú obrátiť, nevedia, kam majú ísť. A treba si uvedomiť, že takíto ľudia skrátka dobre e, častokrát idú cestou imigrácie, odchádzajú z Líbie a idú do Európy. Jednoducho práve preto, že nedokážu nájsť niekoho, kto by ich vypočul. Takže v tomto treba, som si treba povedať, že to je nielen prípad Líbia, ale aj ďalších krajín je dôležité, aby sme pri návšteve každej krajiny nevideli len to, čo nám chcú ukázať, ale aj to, čo nám nechcú ukázať, aby sme mali možnosť e, hovoriť s ľuďmi, ktorí napríklad nevidia žiadnu nádej Takže nestačí napríklad povedať, že evakuujeme Líbiu, ale e, s týmito fondami, ktoré máme k dispozícii, aby sme zasahovali a konali priamo tam na teritoriu Líbie. Ešte v tomto kontexte e, by bolo dobre, keby sme pomohli projektom, ktoré sú podľa mňa veľmi zaujímavé. Sú to projekty, ktoré sú zaujímavé, inšpiratívne pre autonómiu žien. E, sú to napríklad zážitky, ktoré máme z veľmi chudobnej zóny a sú to um, ženy, ktoré vlastne dávajú dohromady svoje prostriedky a vytvárajú akýsi taký záručný fond. Stávajú sa autonómnymi práve tým, že vytvárajú takéto improvizované finančné systémy. Ehm, a to je možno systém, ktorý by sa mohol replikovať aj v iných priestoroch. Takéto záručné fondy by im pomáhali, lebo im umožňuje vytvárať si autonómiu, vytvárať si vlastné podniky a vstupovať do tohoto systému tak, aby dokázali neformálne nahradzať to, čo chýba vo formálnej ekonomike. Takže mali by sme klasť pozornosť na takéto malé projekty, aby sme dokázali podporovať ženy, osoby, ktoré sú vylúčené z toho oficiálneho formálneho systému. Takže v tomto smere je naozaj vhodné, aby sme aj prehodnotili náš plán vonkajších investičných aktivít, externých vonkajších aktivít, aby sme zvážili typy a modalitu investícií, ktoré prebiehajú v teritóriu. Moja otázka ale je, tento fond bude reálne prístupný pre tieto osoby, pre malé a stredné podniky, najmä keď si uvedomíme, že sme zmenili systém, pretože mnoho z týchto ľudí eh, sú ľudia, ktorí sú opustení. Dnes môžeme hovoriť napríklad o ľuďoch, aj o, o, o poslancov, ktorí prišli z Gambie, ktorí nepoznali žiadne nástroje, ako by mohli posilniť svoje kapacity, ako by mohli reálne spraviť nejaké štruktúralne reformy vo svojej krajine. To hovorím o ekonomike, o právnom štáte, o kompletnej reforme krajiny. To všetko nepoznali. Je dôležité, aby sme hovorili s týmito ľuďmi, aby sme si vymieniali informácie, aby sme sa navzájom inšpirovali. Tak tento fond um, bolo to niečo, čo sme dostatočne odkomunikovali našim partnerom v týchto krajinách. Nie je to niečo, čo si vyžaduje nejakú veľkú byrokraciu. Takže mali by sme to dostatočne otvoriť pre všetkých, nielen pre nejaké veľké štruktúry. Mali by sme podporovať rezilienciu a odolnosť, odolnosť týchto ľudí priamo v teréne. A uzavrela by som to dvoma bodmi. V prvom rade <clears throat> bola by som rada, keby sa tiež hovorila aj o diaspore. E, tomto smere, aj z takej interparlamentárnej e, roviny by sme mali spraviť svojou prioritou. Akým spôsobom chceme zapájať diasporu do celého tohoto procesu? Ďalší aspekt je otázka pokotonu. Mali by sme posilniť parlamentárny rozmer, pretože e, sme v kontakte s poslancami z iných krajín a mali by sme mať možnosť povedať im, um, že je nevyhnutné sa posilňovať ako inštitúcie, je nevyhnutné sa posilňovať aj systémy legislatívne. Takým spôsobom by sme dokázali posilňovať to, čo sa deje v ich krajinách, aby sme dokázali šíriť príklady z jednej krajiny do druhej. Sú to krajiny, ktoré sú veľmi slabé, kde štát je veľmi slabý a to ani nemusíme hovoriť o parlamentoch. Um, thank you. I now want to, um, invite... Ďakujem pekne. A teraz pán uh, Yves Somville. Pán Somville je predseda AKT EU follow-up výboru v rámci Európskeho hospodárskeho sociálneho výberu. Mala som to spomenúť v úvode, že okrem samotného samitu ešte prebiehalo, prebiehalo druhé paralelné, veľmi dôležité stretnutie a síce e, HSV a našich e, partnerov na africkej strane. Takže o tom si vypočujeme teraz. Pán Somvil, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby som sa podelil s výsledkami e, našich stretnutí e, za výbor, hospodársky a sociálny výbor. Prebehlo to v polovici novembra, teda dva týždne pred e, samitom medzi EÚ a Africkou úniou v Abidžane. Už od roka 2014 organizujeme takéto stretnutia, ale poprvýkrát teraz sme zorganizovali naše stretnutie skutočne s Africkou inštitúciou išlo o hospodárskú, kultúrnu a ekologickú radu eh, pobrežia Slonoviny. Naozaj to bolo vynikajúce stretnutie, vynikajúca príležitosť oboznámiť sa eh, s tými, aktérmi. Boli tam zastupcovia Ekosoku, Africkej únie, ale tiež eh, boli tam e, poradcovia v hospodárskych sociálnych veciach rôznych afrických krajín. Boli to veľmi zaujímavé diskusie medzi zamestnávateľmi, medzi polospodármi, odborármi a tak ďalej. V priebehu troch minút by som rád zhrnul štyri hlavné témy, ktoré sa prejednávali e, v jednotlivých e, seminároch a pracovných skupinách. Takže jednak budúce vzťahy medzi Africkou úniou a Európskou úniou, ďalej tejto veci sme zdôraznili, že Afrika a Európa by mali posilniť e, svoje kontakty, že by to bolo prínosné pre obe strany. Malo by sa to viac koordinovať e, v rôznych tematických oblastiach, ktoré poznáte rovnako dobre ako ja, a dokonca ešte lepšie. Migračné otázky, boj proti terorizmu, ďalej klimatické zmeny, zachovanie e, mieru a tiež prevencia konfliktov. Tiež by som doplnil aj harmonický rozvoj poľnohospodárstva. Tiež by som dodala, že hospodárske a sociálne aktéry z Afriky by mali byť trvalými partnermi v rokovaniach Nemali by sa prijímať len teoretické stratégie, malo by sa hovoriť o praktických aspektoch a aj čo sa týka financovania, Eh, fungovania občianskej spoločnosti mimo vládok. Aj to je dôležité, ak chceme, aby naozaj dosahovali výsledky. Ďalšia téma sa týkala vzdelávania, posilňovania, posilňania zručností u mladých ľudí. Dovolím si povedať, že problém mládeže v Afrike je vysoko aktuálny musíme dať týmto mladým ľuďom priestor, aj im a ich zástupcom, aby mohli rozvíjať svoje ciele, svoje vízie e, ďalšieho vývoja spoločnosti v kontexte vytvárania nových stratégií, pretože oni sú budúcnosťou tohto kontinentu. Tiež sme poukázali na to, že je dôležité e, všeobecné základné vzdelanie, že e, je potrebné koordinovať vzdelávanie a taktiež potreby pracovného trhu a tiež je potrebné pomáhať um, pri začínaní podnikania. Tiež sme sa venovali otázkam významu polospodárstva a tiež sektora potravinárstva v rozvoji Afriky. To bola ďalšia téma. A tiež tam zaznelo to, čo je dôležité a kľúčové pre mládež, a síce, aby sa e, zabrzdil e, exodus z vidieka To si e, vyžaduje prehodnotenie fungovania hodnotového reťazca a tiež si to bude vyžadovať konkrétne opatrenia z hľadiska infraštruktúry, vzdelávania opäť, regionálnej integrácie, taktiež e, obchodnej a rozpočtovej politiky. A keď hovoríme o jednotlivých politických oblastiach, tiež je dôležité zaistiť koherentnosť medzi týmito politickými oblastiami. O tom e, si ešte môžeme pohovoriť podrobnejšie v prípade potreby. Ďalšia téma, ktorá sa prejednávala a jeden z poslancov na to upozornil, aj my sme o tom presvedčení a síce ide o presadzovanie uh, hodnôt ísť príkladom, pretože e, v jednotlivých projektoch, e, ktoré sú úspešné v niektorých afrických krajinách, možno sa často na to zabúda, že aj tam je veľa veľmi pozitívnych príkladov, najmä v niektorých krajinách je veľká škoda, že Eh, o týchto veciach sa toho príliš málo vie. Mali by sme na ne viac upozorňovať. Eh, dá sa to. Dajme tomu organizácia FAO sa angažuje v oblasti eh, plitvania potrav, boja proti plitvaniu potravinami. Tieto pozitívne príklady by sa mali viac zviditeľňovať. A ešte, ak dovolíte, 15 sekúnd, pani predsedajúca, ešte štvrtá poznámka, teda štvrtá téma, o ktorej sa hovorilo medzi občianskou spoločnosťou, e, medzi Africkou úniou EÚ a síce rozvoj ekologickej energie. E, tento energetický e, prerod môže byť významným zdrojom aj v oblasti zamestnanosti, aj hospodárskeho rastu a náš panel zaznamenal výmenu skúseností v vidieckých oblastiach a taktiež v ďalších susedných oblastiach miest. Išlo o zriadenie systému prístupu k energii, k elektrine v tomto vidieckom regióne. A tiež bolo dôležité, e, že miestni obyvateľia v podstate sa stali e, si akcionármi, tak povediac, e, tohto systému. Teda trošku sme sa posunuli od úrovne donor, príjemca. To bolo tiež zaujímavé tiež e, ďalej e, vyhodnocovanie kritérií a je, toto by sa malo rozšíriť, aby sa ďalej zviditeľovali pozitívne príklady. Aj tu e, opäť spomenieme pozitívny príklad z poprešia slonoviny. Tiež by som ešte spomenula ďalšie parlamentné združenie pred rokom či dvoma v Namibii. Tam účastníci sa mohli zúčastniť cesty na univerzitu Išlo o prehliadku solárnych panelov, nie fotovoltaických, ale solárnych. Bola to dosť rozsiahla investícia, ale vďaka tomu sa vytvorili pracovné miesta vo vidieckej oblasti a preto takéto príklady podľa nás si zaslúžia viac pozornosti. Ešte raz srdečná vďaka pani predsednička za to, že sme mali priestor e, približiť vám naše dojmy z tejto dvojdňovej cesty, ktorá sa završila e, úpravou spoločného vyhlásenia, spoločného textu, ktorý sme zaslali príslušným politickým aktérom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a to, aby ste zdieľali svoje skúsenosti. Veľmi dobre vieme, aké typy investícií potrebujeme od sociálnych partnerov, takže e, tento príspevok možno ja by som povedal pár slov. Ja som vedla našu delegáciu na výbor a nebudem opakovať to, čo hovorili moji kolegovia, s tým naozaj súhlasím ale rozmýšľame nad tým, že vždy hovoríme, že líderstvo je veľmi dôležité a že dobrí lídry, dobré vlády dokážu vyriešiť všetky problémy alebo systémy a chceme si byť istí, že naše prostriedky boli dobre vynaložené a že životy ľudí sa zlepšujú v týchto krajinách. A my zistujeme, že dochádza k takej novej generácii afrických lídrov, že tvorí nová generácia afrických lídrov, ktorí chcú inú budúcnosť. Sedela som s niektorými mladými poslancami v Kodivoách, Cecil spomenula ľudí z Gambie, ktorí tu boli, mali sme tu ľudí z nigerského parlamentu, nigerijského parlamentu a posilnenie tohoto parlamentného, parlamentného rozmeru je naozaj veľmi dôležitá časť našej spolupráce. Neviem, či to bolo v tej abidžanskej deklarácii, alebo či sa to dostane do tej novej spoločnej stratégie, ktorú rozvíjate pretože keď sa nad tým zamyslíte, keď vieme, aké sú naše vlastné skúsenosti v Európe, tak vieme, že len vďaka väčšej demokracii, e, len vďaka e, väčšej kontrolovanosti alebo väčšej možnosti verejnej kontroly máme väčší ekonomický rast a dokážeme zabezpečiť rovnomernejšie rozdeľovanie bohatstva. Takže ma zaujíma, akým spôsobom by ste prevzali vy túto tému. Takisto sme tu mali dôležitú e, dôležitú e, diskusiu o, o miestnej samozpráve, o, lokál, o lokálnej samozpráve. Tí z vás, ktorí pracovali na lokálnej úrovni, veľmi dobre viete, že to je blízko k ľuďom a že tí dokážu presadiť reálne zmeny za nízke náklady a veľmi rýchlo. Takže e, počúval som Cecil a rozmýšľal nad tým, že či to naše, náš imič programovania alebo tie investičné programy, o ktoré ste hovorili vy, Máme tu skrátka veľké projekty od veľkých európskych firiem, veľké medzárodné neziskovky, máme tu potom rôzne formy rozpočtovej podpory, ale nemáme tu dostatok takých malých projektov, ktoré by dokázali dať podporiť tie biznisy priamo v teréne. Máme takéto projekty v našej vlastnej regionálnej politike. Ja som pracovala eh, v lokálnej regionálnej politike, keď som pracovala na lokálnej úrovni a Európska únia bola dobrá v tom, že vytvárala podporu na tej lokálnej úrovni a podporovala aj podniky. Takže to je naozaj veľmi eh, dôležité a možno treba rozmýšľať aj nad nejakým projektom v rámci rozvoja pomoci, ktorý by bol zameraný na malé objemy podpory. Ale vieme si predstaviť aj projekt, ktorý má veľké objemy prostriedkov, ale rozdelených do menších tranží, tak, aby, eh, aby sme mohli vyplácať aj malé granty malým podnikom. Takže možno by sa mohli pozrieť na to, čo sa deje v DG, eh, v DG Regio, aby sme sami pozreli na to, ako podporovať malé podniky, ako podporovať eh, neformálny sektor. Takže možno tu by sme mohli hľadať niečo podobné. Takže hľadať inovatívne myšlienky, hľadať to, čo reálne funguje v našich krajinách a zdieľať tieto nápady alebo takúto inšpiráciu. Keď sme tam my boli, tak ten summit bol zatienený tým škandálom v Líbii a tým škandálnym zaobchádzaním s utečencami a viem, že tá pracovná skupina, ktorá bola vytvorená pre tento účel, nám aj bude o tom dávať správy. Dostaneme viac informácií to má samozrejme aj dopad na reputáciu Európskej únie v Afrike, ale aj v našich vlastných krajinách. Takže to, je, to sú veci, o ktorých dostávame viac listov ako čomkoľvek inom. Ľudia nás žiadajú ako poslancov, aby sa nás pýtali, ako je možné, že Európska únia podporuje tieto projekty, keď vidíme, že ľudia v Líbii sú potom následne predávaní ako, ako otroci na trhu. Ako je do toho Európska únia zapojená? Lebo to je to, čo vidíte v medzárodných médiách. A to je to, čo e, rezonuje vo verejnom priestore. A každý sa pýta, aké je naše zapojenie. Takže navštívili sme aj bananovú plantáž a počuli sme aj o tých e, dobrých projektoch, ktoré sme si vypočuli, ale súvisí to aj napríklad s tými opatreniami, ktoré robíme v sektore banánov, takže na to tiež nesmieme zabúdať ak sme teda aj boli úspešní v niektorých projektoch, tak nemali by sme prísť o investície, ktoré boli vykonané v týchto krajinách. No a ešte z pohľadu neziskoviek v teréne, v Kodivách, eh, tam bola, na pobreží Slonoviny, tam bola tiež taká požiadavka, aby sme o mnoho viac hovorili aj o teda, mm, nových rámcoch podpory. Budeme hovoriť o viacročnom finančnom rámci a bolo tam toho veľmi málo, čo by sa nachádzalo v tom indikatívnom programe pre Côte d'Ivoire, čo by priamo hovorilo o tom, ako sa zlepší život bežných ľudí. Pretože to je práve tá otázka, akým spôsobom chceme presadzovať a dosahovať ciele udržateľného rozvoja, ako chceme zapájať všetkých eh, partnerov, sociálnych partnerov, kým tieto programy nebudú transparentné. Koľkokrát sme sa stretávali s rôznymi našimi partnermi z rôznych parlamentov v rôznych krajinách vo svete, ktorí ani nemali ani predstavu, čo ich vláda podpisuje e, pri dohodách s Európskym, s Európskym. Takže to je tiež veľmi dôležitý aspekt. Takže mali sme tu veľa otázok, bodov a poprosím vás, aby ste opäť, ako je to zvykom, odpovedali stručne. Nuž, ja pôjdem prvý, ale potom tú situáciu po to nechám na vás a vy potom poviete, čo možno čo ja som tiež chcel povedať, eh, takže medzi nami nie sú rozdiely. Ale vezmem tú prvú otázku. Prvá vec otázka občianskej spoločnosti a jej zapojenia. Podobne ako vy, my súhlasíme s tým, že, alebo ľutujeme, že sa nemohla vyjadriť občians, zástupcovia občianskej spoločnosti. ale my sme to jedno, pri, pripísali organizačným problémom a potom druhá vec e, bolo to, kde dvaja spolupredsedovia povedali, že kvôli nedostatku času budú môcť hovoriť len hlavy štátov, tak to tiež vytvorilo trošku e, rozruchu v miestnosti a tým pádom nepodarilo sa nám dostať slovo pre zástupcov CMO. Takže pre mladých to bolo veľmi dobre zorganizované, tí dostali slovo v každej sekcii, aj, ob, aj podnikateľská komunita, takže si nemyslíme, že máme veľký problém s občianskou spoločnosťou, ale zároveň, keď hovoríme o programe, bolo stretnutie e, zástupcov aj e, s Federico Mogherini musíme naozaj bojovať za to, aby, boli zahrn- aby bola zahrnutá občianská spoločnosť do programu a teda musíme trvať naďalej na tom a môžeme vás uistiť, že budeme sa na to usilovať. Potom pokiaľ ide o diasporu, čo hovorila Cecil Kienge, súhlasíme, že je potrebné urobiť tejto veci oveľa viac a tiež budeme sa na to sústrediť Potom otázka akčného plánu a politického vyhlásenia a problémy, ktoré boli s prijatím, pokiaľ ide o to politické vyhlásenie v rámci tej chaotickej záverečnej časti samitu bolo nedorozumenie z hľadiska toho, že vlastne aký text bol prijatý presne. E pretože tam prešiel týždeň eh, medzi eh, stretnutím z Africkej ľudine v Addis a potom tu v Bruseli, aby sme bolo jasné, že aký text sa vlastne prijal a ktorý eh, text obe strany prijímajú. Kritická otázka bola, bol odsek, ktorý sa týkal migrácie. Ale ja som už aj hovoril o tom, že keď budeme sa môcť tomu vrátiť. A pokiaľ ide o ten akčný plán, to je zmes času a obsahu, pretože pokiaľ ide o čas, nebolo možné v Abidžane dosiahnuť záver, ale myslím, že tiež ehm, pripravili aj, alebo videli sme nepripravenosť africkej strany preskúmať dôkladne náš plán, náš investičný plán. Oni od nás očakávali, že my E, schválime mnoho infraštruktúrnych projektov a my sme potrebovali zase viac času na takéto posúdenie. Tak sme sa rozhodli, že sa budeme sústrediť na politické vyhlásenie, potom si vezmeme tri mesiace, keď to nie je veľmi dlhá doba, aby sme sa zabezpečili prijatie dobrého, vyváženého proakčného plánu a tento aj máme na stole. Pokiaľ ide o tie podstatnejšie politické otázky, najmä k tomu, čo povedal pán Görenc, ale aj ostatní. Takže predovšetkým a z nášho pohľadu nie je problém v oblasti spoločného záujmu. To neznamená, že by to bol nejaký obchodný záujem, komerčný záujem. Tento summit poskytol možno trošku redukujúci pohľad na to, o čo sa snažíme. To, že sme sa snažili eh, klasť dôraz na podporu investícií, zamestnanosti, na úlohu súkromného sektora. To e, rezonovalo aj vo vyhláseniach e, politických predstaviteľov. Ale samozrejme, to nevystihuje všetko, čo sa snažíme. Uh, celé naše vzťahy, európsky projekt e, zahrňa aj dimenziu hospodárskej správy, demokracie, e, spravovací verejných, e, ďalej e, boj proti korupcii. Ehm, toto všetko sa objavuje aj vo vyhlásení, ale v oznámení, a to je pravda, ten aspekt súkromného sektora, jeho rozvoja sa zdôraznil, pretože to je nová dimenzia, ktorú sme chceli ešte doplniť do našho partnerstva v oblasti ehm, bezpečnosti. Takéto samity, aspoň teda plénum takéhoto samitu nie je vhodným miestom na to, aby sme otvárali všetky témy celé spektrum, ale aj tu spoločný záujem sa netýka len regiónu ehm, Sahelu alebo eh, Afrického rohu, týka sa to aj ostatných regiónov, existuje ľudská solidarita a taktiež odpovednosť chrániť aj to je dôležité pre Európsku úniu. Tiež e, sme sa snažili posilňovať spoluprácu medzi Európskou úniou a Africkou úniou. V tejto oblasti e, podpísali sme memorandum o porozumení, e, uzavreli sme ho, teda uzavrieme ho v najbližších týždňoch. A chceli sme ešte zintetívniť interakciu doplnkovosť, ale taktiež e, položiť zodpovednosť aj na plecia našich afrických partnerov, aby si viac osvojili aj oni e, proces hľadania riešenia na krízy. Aj to bolo poznačené veľkou energiou a tiež sa, e, sa tam spomínal aj dimenzia OSN, pán Guterres, Musafaki, pani Mogherini si želajú túto trojuholníkovú spoluprácu medzi troma organizáciami, najmä v oblastiach mieru a bezpečnosti čo sa týka Bezpečnostnej rady, myslíte, že tu nemáme spoločné stanovisko na úrovni EÚ v oblasti reformy Bezpečnostnej rady, ale rozhodne môžem povedať, že existuje veľmi osobitná dimenzia eh, medzi Africkou úniou, Európskou úniou eh, a, a na to je globálna dimenzia, eh, to sme zdôraznili v Abidžane, chceme úzko spolupracovať a to sa týka aj otázky reformy Bezpečnostnej rady, OSN, taktiež e, otázka fungovania e, medzinárodných finančných inštitúcií, e, ďalej správy veci verejných. A toto všetko sa bude prejednávať na ďalších stretnutiach. Ešte stručne k vašim záverom. Linda, pokiaľ ide o miestnú správu veci verejných, nemôžem súhlasiť viac aj z dôvodov, to, o čo sme hovorili tento rok budeme mať tu ten local government, teda to, to riadenie na tej lokálnej úrovni alebo tej správu veci verejných na lokálnej úrovni, lebo to sa nám ako keby vymýka z rúk alebo stráca. Sústredíme sa stále na tú vysokú úroveň a otázka teda vedenia či vodcovstva, to je kľúčové. A keď sa pozriete na tú situáciu už naozaj máme aj silných partnerov na druhej strane, máme tam silných lídrov, situácia sa mení aj v mnohých krajinách, ale myslím si, že aj s demografickou vývojom, vývojom tiež budú vidieť, že budú musieť tiež prijímať zmeny, pretože nebudú vedieť zvládať ten sociálnu transformáciu, ku ktorej dochádza teraz v súčasnosti. Ďakujem. Ďakujem. Ja sa nebudem vyjadrovať k organizácii cesty, ktorú my sme neorganizovali, ale... Začal by som možno tým, že nadviažem na poznámku pána Gorenca, čo sa týka e, niektorých skrytých myšlienok našich partnerov. Dosť ťažko sa k tým budeme vyjadrovať, týmto skrytým myšlienkam, keďže sú vo svojej podstate skryté. Ale podľa mňa je podstatné, že medzi utilitarizmom a medzi cieľmi v oblasti rozvoja neexistuje žiadny rozpor. A to je podľa mňa tá podstata, ktorú musíme neustále vysvetľovať najmä tým, ktorí z utilitarických dôvodov by možno e, nemali e, iné motívy. E, Európa, na rozdiel od iných, nemôže E, si myslieť, e, že pôjde do Afriky, niečo si vezme, e, zavre za sebou dvere a bude si myslieť, že všetko je vyriešené, pretože ak sa budeme takto stavať k Afrike, Afrike sa bude dariť zle a ak sa bude Afrike dariť zle, tak to bude mať priame dopady na nás. Teda aj keď sa na to staviame z pohľadu nášho úžitku, je to vždy v našom záujme vnímať Afriku inak je to totiž kontinent, ktorý nie je len e, nejakým príjemcom e, našej pomoci. Toto je tá hlavná podstata. Musíme to takto vnímať. Bez hľadu na to, či ide o migráciu, či ide o hospodársky rozvoj e, alebo o miera bezpečnosť, ak chceme k týmto otázkam pristupovať korektne a správne, musíme okamžite pristúpiť k ďalšej etape a to sa týka správy veci verejných, to sa týka udržateľného rozvoja, inkluzívneho rozvoja, ďalej sa to týka otázok bezpečnosti, znižovania nerovnosti spoločnosti a nemôžeme, naozaj Európa nemôže prihľadať len na svoje okamžité záujmy, bez toho by prihľadala na tie dlhodobé záujmy Afriky. Toto musíme neustále vysvetľovať, zvorazňovať a držať sa toho aj v našich činoch. A týmto sa dostávam k ďalším. K IP. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme toto zdôraznili aj to vysvetlili. EIP nie je nástroj pre nadnárodné subjekty. Určite nie je jedným z kľúčových kritérií, jedným z testov, ktorý musí podstúpiť každá žiadosť, je test adicionality. Teda otázka tu je, že keď neposkytneme tie prostriedky z blendingu alebo garantované peniaze, dojde k projektu alebo nie. A v prípade tých nadnárodných subjektov, veľkých investorov, by som, je náš zásah vonkoncom nie je potrebný pretože tam neprináša žiadnu zmenu. A keď neprináša zmenu, tak do toho nejdeme. Potom by som doplnil ešte jednu vec e, a to, že jed... jedno z okien, ktoré teraz pripravujeme v rámci EFSD, je presne tento okienko pre malé a stredné podniky, mikropodniky, e, aj tie mikropodniky, pretože súhlasíme s mnohým z tých, čo ste povedali viacerí, že že keď chceme vlastne vidieť tú ekonomickú dynamiku, ktorá existuje v Afrike a osobitne zapojenie žien, je často len otázka prístupu k peniazom. Iniciatíva je, potenciál je, ale chýbajú peniaze. Prípadne chýbajú peniaze, peniaze aj sú, ale nie sú u, u ľudí. Čiže jedna z vecí, na čo sa peniaze použiť dajú a čo v rámci tohto EVSD budeme peniaze používať, je presne to. Poskytnutím záruk bankám, aj tým miestným bankám, podstate takýmto spôsobom aj funguje ten fond solidarity, že poskytneme záruku tým bankám, ktoré majú prístup k týmto ľuďom, teda nejde len tak, aby sa dali peniaze do EIB e a EIBB. Je to Európska rozvojová banka alebo EIB, ktoré budú pracovať konkrétne s miestnymi bankami, len tak sa dostanete k ľuďom a to všetko je súčasťou EIB a EFSD. A je podstatné ja súhlasím s mnohými z vás, ktorí ste toto hovorili. Myslím, že aj pán Žonvil spomenul tú dôležitosť niektorých sektorov a konkrétne poľnohospodárstva. Kde je obrovský potenciál. Je to sektor, ktorý zamestnáva mnohých. Je tam veľká vzájomná závislosť ehm, a tiež v tomto sektore e, sa veľmi intenzívne rozvíjajú hodnotové reťazce, kde sa vytvára prepojenia medzi malofarmármi, regionálnymi trhmi a potom väčšími e, e, trhmi. Je to teda obrovská príležitosť, ktorú sa snažíme už využívať, rozvíjať a musíme to robiť aj naďalej. It's all Týmto sa dostávam, a to myslím, že je v podstate všetko prepojené alebo napojené aj na otázku miestných úradov. Miestne úrady naozaj sú aj na našej mape a v mnohých krajinách máme aj novú stratégiu, napríklad e, Somálsko. Presne sa dívame na miestne orgány a ako na úrovni miest e, môžeme vytvoriť e, tie rozvojové ciele. Ešte pokiaľ ide o post Kotonu, o tom nemusím veľa hovoriť, lebo zajtra ráno budete mať príležitosť o tomto diskutovať, ak sa nemýlim s pánom komisárom Mimicom. Môžem povedať len toľko, že teda tak. kvadratúra kruhu medzi postkotonu, medzi subsaharskou Afrikou a Severnou Afrikou cez Africkú úniu existuje. Myslím si, že v návrhu a v smerici, ktorú sme prijali, na základe ktorej e, sa bude rokovať s členskými štátmi, je to tam jasne popísané, vysvetlené a jasné, že keď hovoríme s Afrikou o budúcnosti Afriky v rámci obdobia po Kotonu, tak nehovoríme len so subsahárskou Afrikou, ale s celou Afrikou, ako presne sa k tomu postaviť, eh, nemám na to teraz dosť času, aby som to vysvetlil, ale jasne to popisujeme v návrhu. Ak si želáte, môžeme sa o tom porozprávať eh, aj eh, mimo mikrofónov. Ďakujem pekne, ako ste povedali, budeme mať viac času diskutovať o kotonu aj budúcnosti. Neviem, či nemáme kvôli tomu aj osobitný workshop, takže tam budeme mať dosť času. Chcela by som poďakovať obom našim hostom a budeme sa tešiť na spoluprácu s vami. Ďakujem veľmi pekne. Teda všetci opustiť miestnosť okrem koordinátorov a tých, ktorí by tu mali zostať. A tento výbor pokračuje zajtra o 9. Chcem pripomenúť, že počúvate ma, že o 18.30 ako som oznámila, odchádza z výboru a budeme mať um,